Good afternoon. Dobre popoludne, dámy a páni, milí kolegovia. Vítam vás na dnešnom stretnutí výboru AFET. Všetkých vás tu vítam. Prechádzame hneď k prvému bodu nášho programu, ktorým je schválenie programu. Chcela by som vás informovať o hlasovaní na dnešné pobede v bode 8 ohľadom vystúpenia z Paného kráľovstva z Euratomu a z EÚ. Tento bod sa presúva na neskôršie stretnutie, neskôršie stretnutie výboru AFED, ktorého dátum ohlasím neskôr. Keďže sa neúspešne hlasovalo e, v britskom parlamente minulý týždeň, tak preto sme pristúpili k takémuto kroku. Pokiaľ sa nechcete k tomu vyjadriť nikto, tak tým pádom považujeme program pre dnešný deň schválený. Bod 2, oznámenia predsedu. Nemám žiadne oznámenia. Bod číslo 3. Pokiaľ sa nikto nevyjadri do konca našej schôdze, tak zápisnice z 21. a 2. novembra a zo 4. februára budú schválené. A ďalej tu máme bod 4. Rád by som privítal pani Mariu Fernandu Esponozu Garces, ktorá sedí tuto vedľa mňa. Ako všetci viete, ona je predsednička 73. zhromaždenia 83. E, ročníka valného zhromaždenia OSN. Vítame vás tu v parlamente. A máme dlhodobý vzťah z rôznych dôvodov naše obe organizácie zdieľajú spoločné hodnoty. A tento parlament a tento výbor jasne viackrát povedal, že potrebujeme silnejšie partnerstvo medzi OSN a EÚ. Je treba pracovať na spoločných prioritách, predovšetkým v dobách, kedy sa napadá multilateralizmus, tak ako teraz. Európsky parlament a Európska únia naďalej budú aktívne podporovať multilateralizmus a naďalej budeme rozvíjať spoločnú, našu spoluprácu. Pani Espinosa Gartes, veľmi radí si vypočujeme, čo nám poviete ohľadom vašej práce, prebyl vášho mandátu a taktiež sa týka vášho názoru na vzťahy medzi EÚ a OSN s účasťou Európskeho parlamentu a taktiež tu vítam pána veľvyslanca v New Yorku, ktorý sem chodí často a vždy je tu veľmi vítaný. Joao, rád vás tu vidím. Takže pani predsednička, máte slovo. Ďakujem, pán predseda výboru. Vážení poslanci, členovia výboru, dámy a páni, rád by som na úvod poďakovala vám, David, za vaše pozvanie do výboru a ja často hovorím o vanovom zhromaždení ako najreprezentatívnejšom orgáne Spojených národov. Je to taký parlament ľudskosti alebo ľudstva. Takže preto sme radi, že môžeme spolupracovať s vašim parlamentom a predovšetkým s vašim výborom. A to nie len preto, že je tu zásadný vzťah s vašim parlamentom, ktorý máte vy v vašich kompetencií, ale preto, že momentálne prebieha útok na multilateralizmus. Čo týka otázku mieru a bezpečnosti, princípu právneho štátu a tento svet je čoraz turbulentnejší. Milí priatelia, rozhodne naše oba parlamenty čelia mnohým výzvam klimatické zmeny, extrémizmus, šírenie zbraní, zmena dynamiky moci, a mohla by som pokračovať v skratke, čelíme dynamickej výzve rýchlo sa meniaceho sveta. Máme tu novú, e, nový geopolitický kontext. Sú to problémy, ktoré naďalej pretrvávajú a pribúdajú aj nové výzvy. OSN a EU boli vytvorené, aby štáty mali lepšiu šancu bojovať proti takýmto výzvam a aby mohli realizovať ašpirácie svojich občanov prostredníctvom spoločnej spolupráce. A v dobách, kedy sa spochybne multilateralizmus, je ťažké hovoriť len o tom, čo sme dosiahli. netreba reagovať do budúcnosti. No a napriek výzvam, ja verím, že EÚ je naďalej žiarivým príkladom toho, čo môžu spoločne krajiny dosiahnuť. Aj OSN má síce svoje chyby, ale podarilo sa OSN zmeniť svet k lepšiemu, napríklad čo sa týka riešenia extrémnej chudoby, schválili sa zákony súvisiace s ľudskými právami, mobilizovali sa hnutia napríklad v El Salvador, alebo aj v Južnom Sudáne sa nám podarilo doceliť zmeny a taktiež EÚ sa podiel na, tých, na tomto úspechu, pretože bola vždy nepostradateľným partnerom OSN, čo sa týka mediácie, humanitárnej pomoci, aj napríklad boja proti násiliu a jeho príčinám, ale taktiež z veľkej časti máme spoločné členské štáty a spolupracujeme na multilaterálnej báze s EÚ a jej partnermi čo sa týka utrpenia v Sýrii a v Jemene, tam sa jasne ukazuje a bolestne, že naďalej sme dosť osamotení, čo sa týka našej spoločnej vízie mieru. A to, čo sme ťažko vybojovali za posledné 10 ročia, je teraz napadané a stále viac štátov má e, násilné konflikty viac než za posledných 30 rokov sú napadaní civilisti a viac než 70 miliónov ľudí bolo nutených opustiť svoje domovy, utekajú pred zbraniami, znásilňovaním chudobou, e, hladomorom a bombardovaním. Milí kolegovia, priatelia, žiadna táto výzva nemôže byť vyriešená jednou krajinou alebo len jedným regiónom. A dôvod multilateralizmu je teraz jasnejší, urgentnejší než kedykoľvek predtým. A toto ja za svojho predsedníctva stále opakujem. Ale potrebujeme multilaterazmus viac než kedykoľvek predtým, ale napriek tomu je napadaný. Mnohé vlády sa od neho odvracajú a iné chcú podkopať e, náš medzinárodný poriadok založený na pravidlách. A ľudia strácajú vieru v schopnosť inštitúcií zlepšiť ich životy. Takže ma veľmi potešilo, že EÚ z multilateralizmu urobila prioritu pre 73. valné zhromaždenie OSN a ako jeho predsednička som v podstate osobou, ktorá dohliada na multilateralizmus. Sú tam kolektívne záujmy 193 e, členských štátov. No a v niektorých prípadoch vám závidím, že máte len 28 členských štátov, ktorých za je lepšie lepšie uposluchnúť. Viem, že je to ťažké aj pre vás, pán predseda, ale taký už je údel multilaterálnych organizácií, ktoré však neohrozujú zvrchovanosť členských štátov, ale ju naopak posilňujú tým, že podporujú schopnosť členských štátov riešiť problémy, ktorým čelia, tým, že podporujú spoločnú zodpovednosť za spoluprácu tvárov v tvár globálnym výzvam. OSN aj EÚ musia spolupracovať a na tejto otázke a valné zhromaždenie OSN a Európsky parlament musia byť v čele tejto snahy a je to valné zhromaždenie, ktoré odzrkadluje globálnu mienku tým, že každý štát má jedno kreslo, jeden hlas a jeden mikrofón a vy ako zvolení zástupcovia občanov ste najviac povolaní im toto vysvetliť. A taktiež je tu povinnosť tých, ktorí majú dohľad a taktiež finančnú moc e, vykonávať tieto kroky na multilaterálnej úrovni. Ale ľudia chcú hmatateľné výsledky. A preto je tu agenda 2030, ktorá je taká dôležitá v týchto nebezpečných dobách v podstate žiadny región nie je imúnny voči nepokojom. Cieľe udržateľného rozvoja sú dôležité, pretože chcú riešiť hlavné príčiny nestability, ale pretože taktiež vdávajú vládam rámec na riešenie ašpirácií všetkých ľudí, tak aby to bolo dôveryhodné aj podľa, aj podľa skeptických občanov. A čo sa týka odklonenia e, od stabilných systémov, toto v podstate vedie k nárastu populizmu a nacionalizmu a odklon od multilateralizmu. A preto treba sústredovať napríklad na globálnu pomoc, na e, prácu za dôstojných podmienok, bojovať e, za stabilnú, zamestnanú, sociálnu mobilitu, sociálnu ochranu. Toto sú veci, ktoré v podstate združujú ľudí na celom svete spoločne s cieľmi udržateľného rozvoja. Musíme sa snažiť vytvoriť 600 e, miliónov nových pracovných miest, predovšetkým pre mladých ľudí a ja dúfam, že vy sa taktiež zúčastnite na konferencii na vysokej úrovni v New Yorku na konci apríla ohľadom e, slušných dostojných pracovných podmienok. Budeme hovoriť aj o cieľu udržateľného rozvoja, ktoré naďalej budete, dúfam, podporovať. Ďalej je tam otázka napríklad znižovania miery e, dlhu, e, obchodných e, vzťahov a podobne. A takéto súvisiace iniciatívy sú veľmi nápomocné, pretože tam zdôrazní dobrá overená prax. A drahí kolegovia, vy veľmi dobre viete, že jedna oblasť, ktorej ľudia chcú, aby sme konali, je otázka utečencov a migrantov. Máme dva pakty, ktoré boli odsúhlasené v decembri, týkajúce sa utečencov a taktiež bezpečnej regulárnej migrácie. A tam sme teraz zaznamenali pokrok. A keď ja som nastúpila do úradu, jednou z mojich priorit bolo zaručiť schválenie valného zhromaždenia o oboch paktov, ohľadom utečencov aj migrantov. A ja si myslím, že toto svedčí o pretrvávajúcich hodnotách nášho zhromaždenia. Sa nám podarilo združiť členské štáty e, v týchto témach. Samozrejme sú tu rôzne názory ohľadom týchto dvoch dokumentov, a to nie len v Európe, a ja chápem prečo. Keď som bola ministerkou zahraničnej veci v Ekvádore, tak som mala tak tam bola situácia s utečencami z Kolumbia. Viem, aké bolo e, ťažké zvládnuť regionálne a domáce obavy. Ale multilateralizmus je o neustále diskusii, napriek tomu, že musíte občas niečo obhajovať. No a preto som ja zorganizovala diskusiu na vysokej úrovni ohľadom medzinárodnej migrácie a rozvoja a vývoja situácie minulý týždeň v New Yorku, kde úzko spolupracujem s španielským a bangladežským veľvyslancom v New Yorku. Pripravujeme prvú revíziu migračného kompaktu v roku 2022. Milí priatelia, Nemôžeme účinne obhajovať multilateralizmus, pokiaľ neuznáme, že je tu potreba inštitucionálnej reformy. Musíme aktívne podporovať spôsoby, ako naše organizácie môžu byť účinnejšie a zodpovednejšie voči ľuďom, ktorým slúžime. A som veľmi potešená, že Európska únia urobila svoju prioritu z týchto otázok a dúfam, že aj vy ako poslanci budete žiadať o väčšiu aktivitu OSN e, v týchto témach, tak aby sme pripravili reformu Rady bezpečnosti, aby sa zaručilo, že občanská spoločnosť a predovšetkým ženy a mladí ľudia budú aktívne zapojení do našej práce a že e, zlepším a modernizujeme naše pracovné metódy. Toto je jediný spôsob, ako OSN priblížiť ľuďom Musíme podporovať politickú vôľu, aby sme mohli konfrontovať najväčšie výzvy, aby OSN bola relevantná pre všetkých. Mladí ľudia boli najväčšími inovátormi v súvislosti s cieľom udržateľného rozvoja, sú lídrami, vyšli do ulic, aby bojovali napríklad e, proti klimatickým zmenám a je treba zaručiť, že ich hlasy budú vypočuté v New Yorku, v Bruseli a vo všetkých hlavných mestách na svete. Ja som len štvrtá žena, ktorá v 73-ročnej histórii OSN sa stala predsedničkou valného zhromaždenia a som prvou ženou z oblasti Karibiku alebo Latinskej Ameriky. Takže asi nie ste prekvapení, že rovnoprávnosť pohlaví je pre mňa veľmi dôležitá. EÚ bola kľúčovým partnerom pre OSN v tejto oblasti a ja sa spolieham na členov EÚ, že budú hovoriť v New Yorku budúci týždeň ohľadom e, statusu žien. Je treba bojovať proti snahám e, zredukovať práva žien. A dúfam, že všetky členské štáty EÚ sa zúčastnia 12. E, marca na mojej konferencii o ženách v oficiálnych úradoch. A ja som rada, že chorvátske, estonské a litovské predsedníctvo tam bude a taktiež vysoká predstaviteľka Fredrika Mogherini. Milí priatelia, EÚ a OSN a ich e, ciele v oblasti e, udržateľného rozvoja e, ľudských práv, mieru a bezpečnosti sú rovnaké a my tu hráme kľúčovú úlohu tým, že je treba integrovať uznesenia a princípy OSN do legislatívy, je treba zaručiť ich rýchlu implementáciu a taktiež implementáciu medzinárodných dohôd. Vy taktiež môžete byť lídrami Napríklad, čo sa týka zákazu jednorazových plastových výrobkov, je skvelým príkladom. Skutočne to podporilo globálnu kampaň proti plastickému znečisteniu, ktorá bola spustená minulý rok. A taktiež by som chcela zdôrazniť dôležitosť členských štátov, čo sa týka vystupňovania úsilia v oblasti boja proti klimatickým zmenám. Taktiež je treba vystupňovať naše ambície v tejto oblasti, aby sa zaručil vývoj udržateľných technológií, a Máme tu napríklad rozvojové štáty, malé ostrovy, to sú tí najzraniteľnejší, tam je treba budovať odolnosť, je treba ich podporovať. A už sa teším na silný európsky hlas e, na, úrovni, na, na schôdze na vysokej úrovni 28. E, marca na tému životného prostredia. Taktiež naše organizácie čelia spoločným výzvam. Chceme aby naše inštitúcie boli transparentnejšie a zodpovednejšie. Ako predsednička valného zhromaždenia chcem OSN priblížiť ľuďom. Ako poslanci parlamentu taktiež chcete EÚ priniesť bližšie k ľuďom, ktorých zastupujete. Môžeme vzájomne podporiť naše úsilie, aby sme takže budeme podporovať multilateralizmus a nie len hociaký multilateralizmus, ale taký, ktorý reaguje, ktorý je účinný aby bol viac než len súčtom všetkých strán, tak aby sme podporovali riešenie mnohých kríz, ktorým čeli tento svet, tak aby sme zaručili, že v srdci našej politiky budú vždy ľudia. A ja sa veľmi teším na našu spoločnú diskusiu, detálnejšiu diskusiu. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Thank you, Madam President, for your kind words and your interesting introductory uh, statement. Uh, Ďakujem pekne za vaše vyjadrenia. Uh, a rád by som vás privítal v Európskom parlamente. Je tu trošku rozdiel medzi vami a nami. My sme demokraticky zvolení a ako viete, najbližšie voľby budú koncom mája. je to druhá najväčšie, najväčšie demokratické uh, hnutie vo svete. Dome druhý po Indii. Nikto na svete nemá toľko ľudí, ktorí v jeden jediný deň alebo teda počas troch volebných dní prídu k urnám voliť. Takže ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že tém na diskusiu máme viac ako dosť. Máme nejakých 20-25 minút. Momentálne pán Preda, pán Panzeri, pani Lochbila a pán Šolc sa prihlásili do diskusie. Zabudol som ešte na niekoho? Ak nie, tak eh, navrhnem, aby sme dali slovo týmto štyrom kolegom, potom zhrnieme. Takže Kristian predá za EPP, sedí tu uprostred. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pani predsednička, za to, že ste dnes prišli medzi nás. E, je vždy zaujímavé mať výmenu názorov s diplomatmi, ktorí pracujú pre OSN a ja som sa chcel opýtať, či by ste mohli spraviť takú hĺbšiu analýzu krízy multiralizmu, ktorá e, je pre vás e, v podstate... Podľa vás, aké sú príčiny tejto krízy? Pretože dosť často sa o tom hovorí, stále sa ľudia stiažujú na krízu multilateralizmu. Aké sú podľa vás dôvody? Ako to vnímate vy? Mám určité pochybnosti ohľadom popisu toho, že e, generálne e, valné zhromaždenie je podobné ako parlament. My tu v parlamente sme, sme volení. E, to na základe je to jeden z prejavov slobody a tí, ktorí majú diplomatické zastúpenie v OSN, to je trošku iná pozícia, ale to je asi na inú diskusiu. Ja by som sa chcel opýtať, či podľa vás to, ako valné zhromaždenie koná, či to prispieva k medzinárodnej kritike, kritike OSN pre všetkým, ale medzinárodnej kritike o všeobecnosti. Ja neviem, napríklad podpora kubanského režimu, predsa je tu riziko, že sa jedná o režim, ktorý nerespektuje ľudské práva, ľudia sú tam vo vezení, ľudia, ktorí napríklad boli tu v Európe ocenení. Či postoj, či takáto podpora pomerne veľká kubanskej diktatúre podľa vás je dobrou vecou, je pozitívom E, pre dôveryhodnosť valného zhromaždenia a e, teda aj všetkých ostatných e, organizácií OSN. Ďakujem pekne. Ďakujem, Kristián. Pán Zeri, ako ďalší rečník, nech sa páči. Budem hovoriť po taliansky. Rozumiete po taliansky? Dobrý deň. Som veľmi rád, že ste prišli medzi nás. A v prvom rade ma potešilo, že ste um, do centra svojho prejavu dali otázku multilateralizmu. Ja si myslím, že tu existuje požiadavka nastaviť tú inú hypotézu práce. V poslednej dobe mnohí interpretujú um, alebo sa snažia multilateralizmus nanovo interpretovať napríklad americká vláda, ktorá v podstate ide smerom unilateralizmu. Ja si myslím ale, že ako vy vediete dialog, to je správny spôsob, pretože multilaterálny systém doteraz bol zárukou fungovania medzinárodného práva, dodržiavania ľudských práv, uzatvárania e, medzinárodných dôvod, prevencie konfliktov a toto pre nás je najdôležitejšia vec. Vy ste povedali, že musíme e, hájiť multilateralizmus e, nie kritikou, ale efektívnym spôsobom. A ja si teraz kladiem otázku, ako to bude, pretože prevláda stále viac politika silnejšieho. Môže to viesť ku konfliktom. Mali by sme sa ešte e, raz začať zamýšľať nad e, tým, ako reformovať OSN, ako reformovať rozhodovací proces v OSN, pretože multilaterálny organizmus e, ako OSN, keď má ťažkosti rozhodovať, tak okamžite nastupuje nejaká silná moc, ktorá namiesto neho e, rozhodne. Mm, druhá moja otázka. E, nasledujúce desaťročie by malo byť desaťročí mieru. Vy ste sa rozhodli to, to e, vymenovať za desaťročie mieru a ja chcem vedieť, ako si to predstavuje OSN? Akými aktivitami naplníte toto de- veľké desaťročie? Ďakujem. Thank you, Panzeri. Ďakujem pekne, pán kolega panzeli za zelených. Pani Lochpiller, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pani Espinoza Garce, za vaše ženské energetické vedenie valného zhromaždenia. My si to veľmi ceníme Eh, ďakujeme aj za to, že ste zorganizovali minulý týždeň diskusiu na vysokej úrovni o globálnom kompakte mnohé z členských štátov EÚ eh, potrebujú takisto dôsledne dosledovať plnenie oboch globálnych kompaktov. Nemôžeme jednoducho nič nerobiť a počkať na prvú revíziu v roku 2022. Eh, k téme multilateralizmu povedali by ste, že keď chceme posilniť multilateralizmus, že sa tu tvorí stále viac rôznych aliancií, napríklad Severiuch, e, ktoré spájajú napríklad Severiuch, e, e, ktoré spolupracujú a posilňujú takto multilateralizmus. A potom ešte k otázke rozpočtu. Nehovorili ste veľmi o rozpočte. Mohli by ste povedať niečo viac o rozpočte Myslím si, že takisto aj v tomto roku budete robiť e, nový rozpočet, čiže aký je ten rozpočtový postup. Ďakujem. Ďakujem pekne. Helmut Schalz, nech sa páči. Thank you, president. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pani predsednička, že ste prišli medzi nás a že sa s nami e, delíte určité aspekty posilnenia multilaterálneho medzinárodného systému. Tu som, tu, z vášho pohľadu vľavo. Aspoň tak by to malo byť, nie? Ja som veľmi rád, že ste aktívnou, proaktívnou ženou architektov dôležitých tém v oblasti udržateľného rozvoja e, a že predsedáte teraz valnému zhromaždeniu na túto tému. Čo ma vedie k prvej otázke? Myslím si, že teraz asi najdôležitejšie je pokúsiť sa nájsť tie záverečné kroky k implementáciu agendy USN do roku 2030 a e, e, 17 udržateľných rozvojových cieľov. Všetko je prepojenie, keď hovoríme o boji proti chudobe, o zabezpečení mieru, o posilnení ochrany životného prostredia, o čistej vode. To sú zásadné veci pre miliardy ľudí všade na svete. Ako vy vidíte, aké sú šance na to, že vo valnom zhromaždení v rámci systému OSN členské štáty môžu naozaj priniesť výsledky? A druhá otázka. Tu v Európe momentálne zažívame náročnú dobu. E, oznámilo sa zrušenie NF zmluvy. Možno v Strednej Európe sme opäť cieľom akéhosi atomového pingpongu, nukleárneho pingpongu medzi USA a Ruskou federáciou a nepomenujem, kto je vinný, ale v každom prípade jednoducho sa musíme vrátiť k režimu e, odzbrojenia, e, čo sa týka atomových zbraní, tak, aby mladí ľudia mali nádej na budúcnosť. Minulý týždeň v Washington Post sa zverejnil článok o tajnej práci vedcov, o ochorení vstáčov chrípkou ako jedno z metód bakteriálnej alebo biologickej zbrania. A to sa takisto vracia do Európy, pretože Spojené štáty spolu Holandskom pracujú na tomto programe. Takže Vnímate to tak, že stále viac a viac e, e, členovia v rámci OSM pre všetky na valnom zhromaždení e, si to uvedomujú a, dohodnú, a panuje zhoda na tom, že je potrebné zastaviť tento pretek v zbrojení a niečo s ním spraviť. Ďakujem pekne, kolegovia. Už nikto ďalší sa nehlasí do diskusie, takže pani predsednička, rád by som vám udelil slovo, aby ste eventuálne mohli zareagovať na tieto položené otázky. No ja by som sa chcela poďať poďakovať za veľmi zaujímavé a relevantné otázky. Ja si myslím, že spoločným menovateľom sú otázky multilateralizmu, ako ho posilniť. A prečo to stále opakujeme, že multilateralizmus je ohrozený a prečo? Pravdou je, že ja si myslím, že v podstate je to paradoxné, pretože žijeme vo svete, ktorý je stále viac prepojený a výzvy, ktorým čelíme, sú väčšinou cezhraničné výzvy či už je to utečenecká kríza, migračná kríza, klimatické zmeny, preteky zbrojení a atomová hrozba, terorizmus. Toto všetko, všetky tieto výzvy sa netýkajú iba jednej jedinej krajiny ale ľudstva celého. Sú to v podstate hrozby prežitia a zároveň potrebujeme silnejší a lepší multilateralizmus. Potrebujeme viac spolupracovať, potrebujeme viac konať kolektívne a potrebujeme chápať, za čo sme spoločne zodpovední. A to nás vedie k multilaterálnym systémom. A poriadku na základe stanovených pravidel a preto kolektívne presadzujeme a obhajujeme viac multralizmu, lepšieho multralizmu, Ako som povedala, nie multralizmu akéhokoľvek, ale takého systému multilaterálneho, ktorý bude vhodný a bude zodpovedať e, požiadavkám a výzvam. Prečo ľudia strácajú dôveru v multilaterálne inštitúcie? No preto, že predovšetkým potrebujeme lepšie komunikovať kolektívne. Po druhé, pretože potrebujeme naozaj vybudovať dôveru a ak máme, chceme vybudovať dôveru, musíme byť efektívnejší a musíme dokázať prinášať výsledky. A jedna asi z najsilnejších nástrojov na ktorý môžeme ukázať, že vieme dokázať dosiahnuť ciele udržateľného rozvoja. Ciele udržateľného rozvoja sú akýmsi svedectvom toho, čo neutrálny systém dokáže e, zabezpečiť. A sú tu nedostatky, o ktorých sme hovorili, pán Scholz to povedal. A naozaj, ak dosiahneme výsledky, tak sa to bude týkať života konkrétnych ľudí. A v OSN sme to pochopili a preto stojíme pred veľkou výzvou zrealizovať zásadnú štruktúrálnu reformu. Reformujeme e, obnovujeme na novo naše tri piliere, pilier rozvoja, ten meníme a zlepšujeme celú architektúru v oblasti rozvoja. Reformujeme e, pilier mieru a bezpečnosti a chceme lepšie využívať princíp subsidiarity efektívnejšie a e, naozaj robíme aj zásadný proces reformiem systému riadenia. Začali sme s tým 1. januára tohto roku. Takže Naozaj vás chcem vyzvať len, aby ste blízko sledovali, ako sa nám darí zavádzať do praxe tento reformný proces. Druhá vec, to bola otázka našej úlohy ako organizácie, ktorá zabezpečuje prevenciu konfliktov. Ja si myslím, že sme, máme za sebou kus cesty. Uh, pracujeme na základe princípu udržania mieru. Samotný princíp udržania mieru e, závisí od prevencie. Vo veľkej miere bola tu otázka o dekáde, desaťročí, desaťročí mieru alebo niečo v tomto duchu. My sa zameriavame na zachovanie, udržanie mieru. To je veľmi dôležité. Otázka udržania mieru súvisí s implementáciou agendy 2030 a cieľe udržateľného rozvoja. Bola tu otázka novej geopolitiky, novej korelácie moci, ako môžeme vytvoriť alianciu sever-juh. Opäť eh, prepačte, že možno opakujem to isté, ale keď hovoríme o otázke boja proti chudobe, keď riešime otázku nerovnosti, klimatické zmeny, to sú spoločné menovatele. Ako pre sever, tak aj pre juh. Ja si nemyslím, že klimatické zmeny sú na programe iba na juhu. Je to na programe všade, pre každého. Keď riešime otázku boja proti nerovnostiam a štruktúrálne dôvody chudoby a vylúčenia, myslím si, že máme spoločný program. A to nie je o tom sever či juh. To nie je o tom. Ide o to, aby naša planéta bola lepším miestom pre ľudí a to predstavuje OSN. Samozrejme, je to organizácia, ktorú vytvorili ľudia. Takže je len normálne, že máme pred sebou mnohé výzvy a myslím si, že tieto výzvy vo veľkej miere závisia aj od politickej vôle našich členských štátov. Ja chápem jednoznačne, aký je rozdiel medzi parlamentom, e, ktoré predstavujú volení predstavitelia a organizáciou, ktorá má menovaných predstaviteľov z vlád, ktoré často takisto sú zvolené demokraticky. To znamená, že do určitej miery my sme tým domom, kde sa stretáva 123 členských štátov, ktorí majú svoje programy, spoločné ciele, ale zároveň musíme vedieť aj riešiť rozdielne názory. Otázka globálneho kompaktu pre migráciu, globálneho kompaktu pre utečencov. Máme kolektívnu a spoločnú výzvu implementácie. Začíname s tým a myslím si, že máme veľmi ambiciózny program, ale ja som optimista. Verím, že sa nám podarí to zrealizovať spôsobom na prospech miliónov ľudí, ktorí z akéhokoľvek dôvodu e, nemôžu žiť e, v krajine pôvodu. Otázka nukleárnej hrozby a e, pretekov zbrojení TPCOA a tak ďalej. Myslím si, že jeden, jedna z veľkých víziev, keď hovoríme o hrozie multilateralizmu, je podstate to, že musíme tlačiť na to, aby existoval medzinárodný systém na základe stanovených pravidiel. Musíme rešpektovať naše záväzky, rešpektovať nástroje, ktoré sme podpísali a s veľkým uspokojením sledujem e, stanoviska členských štátov z EÚ v tejto veci. Myslím si, že som odpovedala viac menej na otázky, ktoré zazneli. Mm, ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani predsednička, sú tu ešte nejaké ďalšie otázky, doplňujúce otázky? Niečo nebolo zodpovedané? Ak nie, tak ďakujem pekne, že ste prišli na zasadnutie výboru pre zahraničné veci. Dúfam, že máte ešte zo pár ďalších zaujímavých hodín a dní v Bruseli. Kedy letíte do New Yorku? Zajtra idem do Helsing na globálne fórum pre mier a bezpečnosť. Takže veľa šťastia, veľa úspechov a prajem vám ešte príjemný zvyšok dňa. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli medzi nás. So, colleagues, we can now come... Kolegyne, kolegovia, a teraz viac menej na čas prejdeme na ďalší bod, bod číslo 5. Debriefing o volebnej pozorovateľskej misi v Moldavsku 24. februára. Asi si spomínate, že posledné uznesenie o Moldavsku bolo schválené v novembri minulého roka zopakovalo našu pozíciu. Akékoľvek rozhodnutie o budúcej makrofinančnej pomoci sa zrealizuje až po parlamentných voľbách za podmienky, že voľby budú zrealizované v súlade s medzinárodnými kritériami a požiadavkami na základe nezávislého hodnotenia a rozpočtový program sa pozastaví, kým sa e, neuskutočnia voľby. medzinárodní pozorovatelia vydávajú svoje hodnotenia, ktoré sú veľmi dôležité potom pre e, odvianie sa budúcich vzťahov medzi Moldavskom a EÚ. Parlament vyslal 5-člennú pozorovateľskú misiu pod vedením Rebeky Harms. Zastupovali 4 politické skupiny. Je to v rámci dlhodobej misie OECD e, na základe činnosti OECD a Rady Európy OECD má veľmi prísnu metodológiu pre pozorovateľské misie. Rebeka Harms teraz dostane slovo, môže predstaviť, ako ona hodnotí tieto voľby. O štvrt na 5, kolegyne, kolegovia, očakávame premiéra Arménska, takže prosím, máme 30 minút presne na tento bod. Rebeka? Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať kolegom a kolegyniam aj zamestnancom DEKu za veľmi konštruktívnu misiu, za veľmi um, dobrú pracovnú atmosféru, uh, veľmi um, komplikované politické pomery teraz vládnu v Moldavsku. Chcem sa poďakovať kolegom z politických skupín za to, že nám pomohli vyriešiť problém Eh, druhej parlamentnej eh, delegácie. Delegácia sa zaregistrovala eh, vo volebnej komisii. Nasledovala veľmi intenzívna výmena medzi nami a moldavskými orgánmi. Podporil nás a pomohol nám aj náš ambasádor v Kišineve. Po všetkých týchto snahách sa E, parlamentná delegácia EP dostala do Moldavska. E, ďakujeme najmä Kristíne a aj ostatným za úspešnú spoluprácu medzi Bruselom a Kišinevom. V Moldavsku sme si vypočuli rôznych zástupcov rôznych politických skupín, strán, médií aj mimovládnych organizácií a Takisto sme si preštudovali e, konštatovania dlhodobých pozorovateľov. E, sú tu určité znepokojivé závery o tom, že e, médiá nemajú kompletný prístup k informáciám, mimovládne strany sú obmedzované, sú tu otázky ohľadom financovania strán, takisto sa objavujú závažné stiažnosti na zneuži- o zneužívaní administratívnych právomocí. Dobrou správou ale je, že parlamentná delegácia aj partnery ODIA popísali voľby 24. februára ako demokratické voľby, kde teda existovala skutočná súťaž Väčšina aspektov volieb sa odvíjala profesionálnym spôsobom, volebné miestnosti boli dobre riadené, v komisiách boli najmä ženy. Kvota 40 bola rešpektovaná podľa zákona, ale ženské kandidátky väčšinou boli umiestnené na nezvoliteľných miestach na zoznamoch. Orgány si uvedomovali, že tieto voľby sú vnímané ako test e, pre to, či EÚ uvoľní makrofinančnú pomoc a takisto sa to vníma aj ako test našej budúcej spolupráce a test toho, či bude fungovať dobre asociačná dohoda. Sú tu ale viaceré negatívne aspekty, ktoré, na ktoré nás upozornili. A my sme toto všetko aj spomenuli v našom vyhlásení v Kišineve deň po voľbách. Poprvé, volebná účasť bola menej ako polovica registrovaných voličov, čiže bola to podstatne nižšia účasť ako e, počas posledných volieb v roku 2014 a takisto nižšia účasť ako v druhom kole v roku 2016, keď sa volil prezident. A e, toto môže vyzerať ako symbol znižujúcej sa dôvery v štátne inštitúcie. Od roku 2014 sa udiali mnohé negatívne veci v krajine. Spomeniem následovné. Obrovský bankový podvod v roku 2014 ešte stále sa vyšetruje. Pomalé vyšetrovanie a trestné stíhanie tých, ktorí boli už identifikovaní ako účastníci podvodu. Ilan Šor napríklad teraz úspešne kandidoval za stranu, e, strana Šor, e, ktorá je pomenovaná podľa neho a strana skončila ako štvrtá. Voľby v roku 2018, e, voľby starostov v Kišineve boli vyhlásené za neplatné. To je takisto negatívna skúsenosť pre voličov v Moldavsku a takisto aj úzke vzťahy medzi oligarchami a politickými stranami a takisto nastávajú veľké e, posuny medzi politickými stranami. Tento zmiešaný volebný systém v roku 2019 ktorý bol otestovaný v roku 2019, bol schválený v polovici e, roka 2018, ale bez e, skutočnej verejnej diskusie, takže OBSE e, kritizovala e, tento systém. Moldavský parlament má jednu komoru, 50 poslancov sa volí proporčným systémom zo zoznamov národných strán a potom je tam 51 poslancov, ktorí sú volení vo väčšinovom systéme za nové volebné ob, ob, obvody, ktoré boli novovytvorené. Takisto e, sa objavil tlak na e, verejných zamestnancov, aby išli voliť a takisto politickí aktéry zasahujú do médií a takisto e, vlastnia častokrát médiá. Hlasovanie vo voľbách bolo dosť zmetočné a zámerne zavádzajúce. Štyri rôzne zoznamy sa mali hádzať do rovnakej úrov, e, urny a takisto sa konali dve nezáviz, nezáväzné referenda, ktoré sa konali e, zároveň s parlamentnými voľbami. A my sme toto pozorovali e, vo volebných miestnostiach, že naozaj ľudia boli z toho zmetení. Takisto sme si e, všimli, e, že veci e, neboli často verejné a jasné. Takisto Moldavčania žijúci mimo krajiny nemohli tento raz voliť s občianskými preukazmi a ľudia, ktorí sú v krajine, mohli voliť s občianskými preukazmi. Tí v diaspore, ktorým vypršali pasy, nemali možnosť voliť. E, v roku 2014 aj 16 e, títo ľudia mohli e, voliť aj bez pasu. A 14. januára Centrálna volebná komisia oznámila, že pasy tento raz nebudú akceptované a to bolo dosť neskoro. E, neskoro to bolo oznámené a ľudia si nestihli vybaviť nové pasy. E, prekvapilo nás, ako boli organizované v Podnestersku e, cesty autobusmi do volebných miestností. Dá sa teraz konštatovať, s veľkou mierou istotu, že e, tieto e, cesty boli organizované, že to niekto zaplatil. Je to naozaj nová črta moldavských volieb a kladieme si otázku, e, o čo išlo vláde. Vláda na prvý pohľad chcela pomôcť zorganizovať voľby v krajine, v časti krajiny, kde nie je dobrá kontrola vlády, ale kladieme si otázku, čo je za tým výsledky volieb. Socialisti, demokrati a blok Akum boli výťazí volieb, dostali 27 respektíve 44 kresiel v parlamente, ktorý pozostáva zo 101 poslancov. Zostavenie parlamentu, zostavenie vlády nebude jednoduché. E, tieto politické strany totiž v kampani oznámili, že nebudú spolupracovať po voľbách. Ak sa nenájde spôsob spolupráce, o 4 až 5 mesiacov budú ďalšie voľby. Poznáte teda veľmi dobre, aké sú tam problémy. A, a, a nemusím opakovať všetky tie problémy, lebo sa o nich veľakrát hovorilo v tomto výbore. Ďakujeme Rebeke Harms za zorganizovanie pozorovateľskej misie. Máme asi 15 minút. Pán Preda, pán Kristea, pán Poš, pán Austrevičius. Ešte niekto sa chce e, vyjadriť? Pán Celer? Pani Moody. Celer a Moody. A Gomez. Gomez, so six, seven speakers, it... 6 až 7 rečníkov, každý má 2 minúty. Kristian Preda. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Rebeke. Ďakujem. Ja sa domnievam, že e, výsledky volieb v Moldavsku nepredstavujú nejaké zlepšenie stavu demokracie v tejto krajine. E, napriek tomu, že sme tak dúfali, bohužiaľ náš parlament e, môže len potvrdiť to, čo hovorí Benátska komisia, ktorá kritizovala nový volebný systém. Tento systém neumožňuje občanom e, slobodne vyjadriť svoj e, názor. Je to v podstate e, reprodukcia moskovských oligarchov a pozície e, oligarchu Blachoniuka, ktorý je z Moldavska. No a takisto hlasovanie v Podnestersku. Nuž, toto slúži oligarchom na oboch stranách. Či už e, ide o e, režim, ktorý kontroluje Blachotňuk, alebo o ďalších oligarchov, Myslím si, ehm, že niektorí títo občania, ktorí majú rumunský pas, eh, využia svoju, využijú svoju možnosť hlasovať aj v mojej krajine, v Rumunsku. Blachuňuk sa snaží naozaj veľa ovplyvňovať a nemali by sme ignorovať, ehm, aké snahy o manipuláciu tu sú. Mali by sme naďalej pozastaviť e, rozpočtový postup, ale mali by sme zostaviť aj e, zoznam e, individuálnych sankcií voči oligarchom, ktorí kontrolujú 100% režimu v Moldavsku. Tvária sa, že sú v opozícii proti Moskve, ale <clears throat> budujú veľmi, veľmi zlý režim v našom susedstve. Myslím si teda, že by sme mali mať naozaj koherentný prístup, Nemali by sme sa nechať vydierať takýmito skorumpovanými elitami. Ďakujem. Ďakujem, Kristian a pán Kristea. Ďakujem, pán predseda. V geopolitike Moldavská republika je, je vždy spomínaná, keď ide o víno, a, pardon, keď sa konajú voľby a v roku 2015 ehm, vláda e, sa nezačala orientovať na západ a e, voľby, ktoré sa konali, ehm, vyvrátili kritiku e, miešaného volebného systému, ktorý sa poprvýkrát aplikoval. Teraz samozrejme vždy sa dá veľa ešte zlepšiť, ale v každom prípade si myslím, že môžeme poblahoželať vláde Moldavska E, k tomu, ako korektne zorganizovali voľby. Naše legitímne očakávania teraz e, sú spojené s asociačnou dohodou a na to potrebujeme solidnú európsku väčšinu. E, výsledok volieb poukazuje na nerozhodný stav medzi proruskými a proeurópskymi silami v politike. No a pre ne všeobecný záujem ale nie je na prvom mieste. Európska únia takisto bude mať voľby v roku 2019 a takisto stojí pred zásadnou voľbou. Budeme akceptovať takýto downgrade eh, európskej eh, susedskej politiky. Eh, v Moldavsku teraz máme takúto typickú situáciu, že je tu nerozhodná, akoby nerozhodná situácia medzi dvomi silami No a otázkou je, či budeme voči Kievu a Kišinevu postupovať rovnakým spôsobom. Sme pripravení a ochotní príjmať skutočné opatrenia, alebo si dáme teraz prestávku? Myslím si, že by sme si mali, uh, mali by sme byť proaktívni, uh, prestávku by sme nemali určite robiť a mali by sme konzekventne postupovať uh, voči určitým stranám, ktoré chcú a akceptovať krok späť v politike. Pán Austrovičius, nech sa páči, ďakujem. Som veľmi rád, že Európsky parlament viackrát vyslal jasný signál o situácii v Moldavsku. Akékoľvek budúce rozhodnutie o rozpočtovej podpore je podmienené kvalitou parlamentných volieb. Ja oceňujem Rebekinu správu. Ďakujem tvoj náhľad, za tvoj náhľad do tejto situácie. E, počúvame tu rôzne hodnotenia, pozitívnejšie aj kritickejšie. Ja som spravodajca za AFET a som e, e, som určite aj členom skupiny nezaradených a ja si myslím, že volebný proces ešte neskončil a nie je ani čierno, ani, čierny, ani biely. E, väčšina v parlamente sa ešte stále musí sformovať a môže to trvať 7 týždňov, ako vieme. E, a až po 7 týždňoch OBSE predstaví e, poslednú pozorovateľskú správu a preto, pán predseda, vyzývam parlament a náš výbor, aby sme nepríjmali predčasné hodnotenie výsledku volieb a aby sme e, nepredbiehali hodnotenie e, moldavských vzťahov z EÚ. Ja si myslím, že v roku 2017 sme urobili závažné rozhodnutia. Určitú interinstitucionálnu dohodu sme prijali a chcem sa jej držať a e, počkajme si na záverečnú správu pozorovateľskej misie. Ehm, uvidíme, ako sa sformuje väčšina v parlamente a ako sa vyriešia sťažnosti na voľby a od toho bude závisieť aj náš postoj. Ďakujem. Thank you. Second round and we begin with Joachim. Ďakujem Joachim, Joachim Celer, dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Ehm, každý hodnotí voľby odlišne. Rebecca Harms E, predniesla veľmi dlhý zoznam kritiky volieb, ale ruské ministerstvo zahraničia konštatuje, že všetko dobre prebehlo, spravodlivo, všetko dobre zorganizované a tak ďalej. Takže naozaj môžeme to hodnotiť rôznymi spôsobmi. Ale konštatujeme, že volebná účasť sa zasa znížila, je nižšia ako 50 a jediný lúč svetla tu je, že opozičná koalícia Akum, Maja Sandu a e, e, e, že táto koalícia dostala 27 kresiel v tom približne 100 členom parlamente. Inak sa domnievam, že rozhodnutie komisie pozastaviť platby napríklad na justičnú reformu, to rozhodnutie je správne, pretože pokroky nevidíme prezident Dodon už oznámil, že ešte predtým, než sa zíde nový parlament, pôjde do Moskvy, aby tam viedol rozhovory, okrem iného aj s prezidentom Putinom. A povedal, že nebude e, akceptovať žiadnu koalíciu so stranou Šor. To znamená, že tie tri zvyšné strany, ktoré sa dostali do parlamentu, e, medzi nimi e, sú obrovské rozdiely a preto prezident nevylučuje ďalšie voľby. Ja som bol najmä v oblasti, kde volili ľudia z Podnestierska. E, mali tam osobitné volebné miestnosti a kabinky. Od 11. E, boli privážaní v dlhých autobusových kolónach. Títo ľudia hovorili po rusky medzi sebou, ale keď, keď ich niekto oslovil po rusky, tak sa nechceli rozprávať. Nikomu nechceli odpovedať. No a v Kišineve som potom ešte bol pri e, spočítavaní hlasov v troch volebných miestnostiach a oproti e, bola taká malá reštaurácia, kde som si niečo e, objednal a tá pani povedala, že takúto inváziu ruských hovoriacich ľudí ešte nezažila. A všetci, každý Eh, platil 100 levovou bankovkou, novou 100 levovou bankovkou, ktorá nedávno bola vytlačená, vydaná. Takže to hovorí za všetko. Eh, máme síce asociačnú dohodu eh, s Kišinevom, ale musíme pozorne pozorovať, ako sa to tam bude vyvíjať ďalej a musíme podporovať demokratické opozičné sily. Ďakujem Joachim Celer, Miro, Miroslav Poche ako ďalší. Ja som bol súčasťou eh, delegácie. poludňa som bol súčasťou delegácie. Voľby boli slobodné a férové, aj keď bola kampaň poznamenaná mnohými neduhmi a taktiež tam bola pachuť z ľudských minuloročných primátorských volieb v Kišineve bolo možné kandidovať. Všetky voľby skončili napriek tomu, že proruská socialistická strana bola víťazom, ktorá vo svojej politike a vo svojich krokoch volí jasnú protieurópsku retoriku, tak dopadla oveľa horšie, než sa predpokladalo podľa predvolebných výsledkov. Aj populisti um, proruskí odtiaľ zmizli, takže napriek propagande sa ukázalo, že atmosféra v krajine je oveľa jednoduchšia a lepšia než v minulosti. Trochu ma mrzí neochotná proeurópskych e, strán, všetkým strany AKUM, tvoriť koalíciu. Tak ako Rebecca Harms povedala, toto by mohlo vyvolať nové predčasné voľby, situácia po nimi bola zrejme ešte horšia. Taktiež sme si počuli mnohé kritické poznámky na úkor volebného systému. Kritizuje ho aj Benátska komisia, aj Európska komisia. Ja si myslím, že to bola cesta, ako umožniť niektorým novým tváram v moldavskej politike kandidovať e, v obvodoch, pretože sa tým umožnil aj vplyv diskusie na lokálnu úroveň a celá kampaň nebola len o tom, kam krajina bude geopoliticky smerovať, ale naozaj sa mohli riešiť niektoré lokálne problémy. Ešte posledná vec, tam, kde ja som mohol pozorovať e, voľby autonómna oblasť na juhu. Tam je rastúci vplyv Turecka, tureckých investícií a EÚ by mala sa tejto téme do budúcnosti venovať. Ďakujem, milý kolega. Poslední dva rečníci. Claire Moody na dve minúty a potom Ana Gomeš. Ďakujem len stručne. Nadvežím na predrečníkov, ktorí tam boli osobne. Je to skôr otázka toho, ako je, nakoľko je pravdepodobné, že sa vytvorí po voľbách vláda vzhľadom na to, že kampaň bola veľmi antagonistická medzi tými stranami. A pokiaľ sa nevytvorí vláda, tak e, nakoľko by to zmenili predčasné voľby. Druhá vec, nakoľko môžeme my hrať konštruktívnu úlohu v politike v Moldavsku, a nie len kritizovať. Možno by trochu viacej pomohlo, keby sme sa snažili konštruktívne postupovať a pomôcť im pozrieť sa na to, akú podporu môžeme Moldavsku v nadchádzajúcom období poskytnúť. Ďakujeme Claire na záver Anna Gomeš a arménsky premiér už čaká za dverami. Ďakujem, pán predseda. Ja som tam nebola, ale robím si obavy ohľadom správy Rebeky Harms. Myslím si, že nemôžeme prehliadnúť, že mnohí občania prišli voliť, aj OBSE to uznáva. A toto súvisí aj s tým, že predchádzajúce prezidentské voľby boli ovplyvnené a že to bolo celé oznamené skutočne škandalozným spôsobom, čo týka primátora Kišineva. K tomu, čo povedala Claire Moody ohľadom správy e, Rebeky, a to, čo sa pýta Rebeky, ako môžeme konštruktívne postupovať. Musíme brať ohľad vždy na naše princípy, pokiaľ chceme pomôcť moldavskému ľudu a aj sami sebe. Dobre. Rebeka Pozri sa, sme pod protokolárnym tlakom, takže minútu, ale nie dlhšie. Myslím si, že mnohí občania, alebo tak som to vnímala v Moldavsku, keď sme tam podmienili makrofinančnú pomoc, nemali by sme tie podmienky teraz zmeniť. Všetko, čo tam budeme robiť, na tom je treba sa dohodnúť Nemali by sme ako EÚ podporovať korupciu. Ďakujeme Rebecca Harms. Kolegovia, prepačte, že nemám čas na ďalšiu diskusiu. Ospravedlním sa aj predstaviteľom Európskej služby pre vonkajšiu činnosť aj komisie. Nemôžem vám dať slovo. Ďakujem Rebeke Harms a všetkým kolegom, ktorí tam boli ako pozorovatelia ehm, pri voľbách v Boldavsku a som si istý, že nás táto krajina bude naďalej zamestnávať vo výbore AFET. Ďakujem. Takže to je koniec bodu 5. A teraz opustím miestnosť, aby som uvítal arménskeho premiéra. Dámy a páni, milí kolegovia, vráťme sa späť nášmu programu. Dostávame sa k bodu 6. A je skutočne pre nás veľkým potešením tu privítať premiéra Arménskej republiky Nikola Pašiniana na diskusiu. Pán premiér, vítam vás tu. Barigalo sa to povie po arménsky. Vítajte v Bruseli. Vítame vás všetci. And I have now the honor to... A teraz mám tu čest privítať tu ďalšie hostia z Arménska. Je tu obrovská výzva. Musím tie mená vysloviť riadne, tu vpredu. Je tu je pán Manacakian, ktorý je ministrom Ďalej, zastupca premiéra, Mayor Gregorian. Vítam vás, pán vicepremiér a minister pre minister školstva Ararik Haručinonian. Taktiež vás vítam. Vítam všetkých ministrov, pána veľvyslanca, všetkých arménskych hostí, premiér a pán premiér je to pre nás skutočne veľkým potešením vás to dnes mať. Minulý rok sme sa stretli v Jerevane, 9 členov tohto výboru, vrátane mňa ako predsedu legácie sme cestovali do Arménska, bolo to 18. júna. A táto návšteva prišla po dôležitých udalostiach, ktoré sa odohrali vo vašej krajine v apríli, v máji. Začalo to mierovými demonstráciami. Na konci tohto procesu ste sa vystali novým premiérom a vaša agenda je protikorupčná, reformná. Od decembra minulého roka kedy ste veľkou väčšinou vyhrali parlamentné voľby. Tam pri voľbách bola delegácia vedená pani Heidi Hautala a delegácia povedala, že voľby boli veľmi dobre zorganizované, bolo tam minimum nejakých adverzných udalostí a bola tam taktiež vysoká voľbná účasť. Takže ešte raz gratulujem, ďakujem za vašu návštevu v Európskom parlamente. Teraz dostávate slovo a potom, dúfam, príde zaujímavá diskusia s našimi kolegami. Pripomínam, že musíme uzavrieť o 55 minút túto schôdzu, pretože nás čaká dlhé hlasovanie. Pán premiér, prosím, máte slovo. Ďakujem. Pán predseda Mikalista. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, ja som poctený, že môžem hovoriť tu vo vašom výbore pre zahraničné záležitosti v Európskom parlamente a po našej revolúcii v Arménsku. Je to prvá e, príležitosť bremenského premiéra sa vyjadriť vo výbore pre zahraničné záležitosti, takže sa budem sústredovať predovšetkým na zásadné zmeny, ktoré už prebehli a ktoré naďalej prebiehajú v mojej krajine. Taktiež budem hovoriť o výzvach, ktorým dnes čelíme a o našich plánoch a cieľoch do budúcnosti. Vážení kolegovia, Arménsko v súčasnosti prebieha, e, prechádza zmenami, ktoré sú bezprecedentné. Sú to zmeny, ktoré absolútne menia naše politické a hospodárske prostredie. Minulý rok na jar prišla nenasilná revolúcia v Arménsku. Arménsky ľud, vedený sloganmi bratstva, lásky a tolerancie, povstal, aby chránil svoje základné práva, aby vybudoval spoločnosť v súlade so svojimi ideálmi a hodnotami. Rozhodli sa pre demokraciu a pluralizmus, pre spravodlivosť a rovnosť povstali proti korupcii a politickému systému, ktorý bol založený na rodinkárstve a protekcii. Postavili sa proti elite, ktorá monopolizovala hospodársky a politický život v krajine, proti oligarchickému hospodárstvu, proti tým, ktorí vykorisťovali inštitúcie a viedli e, krajinu k stagnácii. Táto revolúcia znovu nastolila demokraciu v Arménsku a predčasné voľby v decembri minulého roka potvrdili naše kroky a politické sily, ktoré stáli za touto revolúciou, drvivo vyhrali v týchto voľbách a bola tam obrovská podpora arménskeho ľudu. Viac než 70 všetkých hlasov poprvýkrát za 25 rokov voľby v Arménsku neboli napadnuté žiadnou politickou stranou. A taktiež je dôležité povedať, že nedávne voľby si vyslúžili to najväčšie, najlepšie hodnotenie zo strany európskych pozorovateľov. Boli vyhodnotené ako slobodné a transparentné. Bolo to víťazstvo demokracie, ktoré dúfame v našej krajine už nezvratné verím toto víťazstvo z nasledujúcich dôvodov. Poprvé, slo- myšlienka slobody a demokracie je hlboko zakorenená v hlavných eh, hodnotách našich ľudí. Arménsko bolo jednou z prvých krajín, kde celorepublikové hnutie povstalo proti komunistickému režimu v 80. rokoch minulého storočia znovu nastolenie našej zvrchovanosti v roku 1991 bolo nepochybne my zamýšľané tak, aby sa vytvorila občianská spoločnosť, ktorá bude spočívať na ústavnej demokracii, právnom štáte a liberálnych hodnotách. A narušenie demokracie, ktoré sme boli svetkom v našej krajine za posledných 20 rokov, prišlo ako odchýlenie z úvodnej cesty k demokracii. A stalo sa to kvôli mylnému vykladaniu našich tradičných e, ašpirácií a hodnôt. Po druhé, demokratická transformácia našej spoločnosti vychádza z požiadaviek ľudí na všetkých úrovniach spoločnosti a je tu 6 miliónová arménska diaspora po celom svete. Tento proces vzýšiel z vôle a špirácií nášho národa. Nesúviselo to vôbec s nejakým zasahovaním zvonka a neprišlo, nedošlo k žiadnemu tektorickému posunu v našej zahraničnej politike, ani to nespustilo žiadne zmeny v našich zahraničných politických stratégiách. Arménsko nadalej odhodlané splní svoje záväzky v rámci zahraničnej politiky a vošiaši partnerom. Po tretie, demokracia je naš, jedin, pre nás jedinou možnosťou, je v podstate pre nás e, otázkou vnútornej bezpečnosti. Pre našu politickú kultúru platí, že demokracia podporuje silnejšie hospodárske politické inštitúcie, ktoré sú dôležitým predpokladom pre vývoj našej krajiny. A preto sme si nemohli dovoliť luxus nedostatočne rozvinutých inštitúcií, ktoré sme v našej krajine mali v minulosti, pretože nás e, stáli e, hospodársky pokrok v našej krajine. Musíme podporovať naše politické a hospodárske inštitúcie. Toto je pre nás zásadný cieľ. K tomu neexistuje žiadna alternatíva. Potrebujeme demokraciu, aby sme boli konkurencieschopní v 21. storočí. Avšak Demokracia musí byť posilňovaná, a chránená. Takže aké sú hlavné výzvy, ktorým teraz čelíme? Po prvé, chudoba, ktorá nadalej pretrváva v Arménsku. Ľudia, ktorí dnes žijú pod hranicou chudoby, tvoria asi tretinu celkového obyvateľstva. Predstavujú hlavný sociál, hlavnú sociálnu základňu pre sfalšované voľby a korupciu, ktoré sme boli svetkom v minulosti. A v našej spoločnosti je jasná korelácia medzi hospodárským rozvojom a demokraciou. Erózia strednej triedy bola dôvodom e, redukcie demokracie, ktoré sme boli svetkom v minulosti. A preto potrebujeme silnú životaschopnú e, strednú vrstvu, toto je predpoklad pre udržateľov demokraciu v Arménsku a hospodárska revolúcia je preto hlavným cieľom našej vlády a milníkom nášho pokroku. Na toto nesmieme zabúdať a preto sme schválili a už sme začali implementovať re, ambicioznú reformnú agendu, ako už som hovoril veľakrát. Toto je a jedno z hlavných priorít arménskej vlády je boj proti korupcii, odstránenie monopolu, odstránenie chudoby, konsolidácia nezávislého súdneho systému a vytvorenie právneho štátu a rovnakých podmienok pre všetkých hospodárskych a politických aktérov. A my taktiež zavedieme balíček robustných opatrení, aby sme zreformovali náš colný a daňový systém. Taktiež sa budeme sústredovať na reformu e, systému vzdelávania ľudí, aby mali mať možnosť žiť a tvoriť v rýchlo sa rozvíjajúcom a stvrkavujúcom sa svete, e, kde z vedomostí vzíde pokrok. A ja vás hrdo informujem, že už došlo v našej krajine mnohým viditeľným zmenám, a to za posledných pár mesiacov. Napríklad sme už odstránili systémovú korupciu v Arménsku a moc monopolov a existujúcich oligopolov v Arménsku bola veľmi zredukovaná a dnes už v Arménsku nie je nikto, kto by mohol využiť politický vplyv na dosiahnutie hospodárskych cieľov. Vážení kolegovia, keď budeme implementovať našu reformnú politiku, tak budeme naražať na prekážky a jedna vec je jasná. Implementácia komplexného partnerstva príslušnej do, partnerskej dohody s Európskym parlamentom. Toto je extrémne dôležité pre úspech našich reforiem. Hodnota a atraktivita tejto iniciatívy je v tom, že sa dosiahnu jej ciele výlučne cez implementáciu reforiem. SEPA je nástroj, ktorý povedie k reformám a splnenie jej ustanovení prinesie kvalitatívne zmeny v mnohých oblastiach našej spoločnosti. A ja využívam túto príležitosť, aby som vás uistil, že arménska vláda je odhodlaná zaviesť všetky potrebné opatrenia, aby sa dohoda SEPA implementovala a sme odhodlaní podporovať plodnú spoluprácu s Európskou úniou vo všetkých oblastiach spoločného zájmu. A v tomto zmysle by som chcel poznamenať, že ratifikácia SEPA členskými štátmi EÚ je kľúčová a preto, aby plne vstúpila do platnosti a preto, aby bol aj podporený náš vzájomný vzťah. A v tomto zmysle chcem povedať, že tretina členských štátov EÚ už ratifikovala túto dohodu a my dúfame, že v blízkej budúcnosti ju ratifikuje aj zvyšok členských štátov. No a na túto tému chcem povedať, že sa spoliehame na podporu Európskeho parlamentu a ďakujeme aj za, váš osobný, e, za vaše osobné prispenie. Taktiež chcem hovoriť o téme dialogu vízovej liberalizácie. Keď sa spustí tento proces, toto prispeje k medziludským kontaktom a taktiež že spolupráci celkovo. Využívam túto príležitosť, aby som vás požiadal o podporu v tejto veci, keďže Arménsko konzistentným spôsobom implementuje všetky požiadavky v tejto oblasti. Finančná a technická pomoc Európskej únie je nadalej kľúčová pre Arménsko. Potrebujeme vašu podporu, aby sme mohli urobiť e, veľký pokrok pri implementácii našich reforiem a je jasné, že posilnená pomoc zo strany EÚ nám pomôže pokročiť lepším spôsobom. A čím širší bude rozsah, rozsah tejto pomoci, tak tým bude rýchlejšie tempo taktiež našich reforiem. Vážení kolegovia, geopolitické a bezpečnostné rizika, ktoré naďalej kalia situáciu na Južnom Kaukaze, toto je dnešná situácia. Veľmi podkopávajú náš potenciál eh, pre reformy, čo sa týka napríklad vyriešeného konfliktu na Náhornom Karabachu a taktiež napätie v našom regióne. Toto vedie k politickému riziku, ktorý má, ktoré má veľký dopad napríklad na investičnú atraktivitu našej krajiny a celého regiónu. Po druhé, kroky v oblasti eh, zbraní zo strany našich susedov taktiež eh, destabilizuje situáciu v regióne. Spoliehame sa naše skromné zdroje, aby sme udržali mier v regióne a je to práve Arménsko, ktoré nesie hospodárskú záťaž, záťaž vyplývajúcu z tejto situácie a snažíme sa zabrániť e, ďalšiemu násiliu. Po tretie, uzavreté hranice a neustále dopravné blokády okolo Arménska už od začiatku 90. rokov minulého storočia. Toto veľmi znižuje naše šance na diverzifikáciu nášho hospodárstva. A na záver, čo týka sankcií proti Iránu, toto má taktiež negatívny dopad na naše hospodárstvo, keďže to redukuje dostupnosť jedného z dvoch koridorov, ktoré spájajú Arménsko so zvyškom sveta. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, ako už som hovoril, čo sa týka konfliktu národ Hornom Karabachu, tak tam by som chcel e, podporiť konštruktívny prístup Európskej únie k tejto téme a podľa nás medzinárodné spoločenstvo by malo naďalej podporovať mierové úsilie Minskej skupiny OBSE. Predovšetkým by sme mali vyslať jasné posolstvo, že je nepripustné používať silu. A čo sa týka vyriešenia tohto konfliktu, tak e, tam je treba rešpektovať potreby ľudu e, Náhorného Karabachu a jeho práva na sebeurčenie. V tejto hornatej oblasti ľud žil nezávisle už viac než e, dve desaťročie. Tam celá generácia mladých ľudí, ktorí si nedokážu predstaviť žiadnu alt- inú alternatívu než nezávislosť. A pokiaľ nám ide o e, spravodlivé a trvalé mierové riešenie tejto situácie, tak by sa ľuďom na Náhornom Karabachu malo umožniť, si sami, aby si sami určili svoju budúcnosť. Ja tu nezastupujem Náhorno-Karabachský ľud, ako premiér Arménska Mojím mandátom je zastupovať arménskych občanov, ale nie arménskych arménsky ľud e, na Náhornom Karabachu. Tam je, majú vlastnú vládu, aj ústavu a pre mňa je jasné, že mierový proces bude pozitívny len pokiaľ Náhorno-Karabachský ľud sa bude môcť vyjadriť aj za rokovacím stolom. A len pokiaľ ich hlas bude vypočutý a zobratý do úvahy. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, my sme hlboko presvedčení, že dôvera medzi zúčastnenými stranami je jedným z hlavných predpokladov na vyriešenie konfliktov a táto dôvera môže byť dosiahnutá, pokiaľ budeme naďalej podporovať dialog a vzájomné pochopenie Južný Kaukaz podľa nás je región, kde nezávislé národy by mali žiť solidárne a v miery mali by spolupracovať. Máme tu moderný svet, v ktorom uzavreté hranice sú, aspoň z politi- sú považované z politického a hospodárskeho pohľadu za nezmysel. Svet sa každý deň mení a toto vedie k väčšiemu prepojeniu a k väčšej vzájomnej závislosti a nové formy dialógu nové formy hospodárskej spolupráce. Toto je to, čo potrebujeme v našom regióne. Kultúrny dialog, tolerancia a záväzky. Toto by malo prevážiť nad vzájomnými rozdielmi, ktoré existujú v oblasti Južného Kaukazu. Ďakujem za pozornosť. Honorable Prime Minister. Vážený pán premiér, ďakujem za veľmi zaujímavé vystúpenie. Myslím si, že je to naozaj prínosné. Veľký počet kolegov, ktorí sa zúčastňujú tohto stretnutia, prejavili záujem o vyjadrenie, čo svedčí o veľkom záujme Európskej únie o vašu krajinu. Skôr ako dám slovo kolegom, dovolte pripomenúť, že my sme odsúhlasili e, posilnenú partnerskú dohodu 4. Eh, júla a tým sme otvorili cestu pre posilnenú spoluprácu v mnohých sektoroch. Bolo to 540 hlasov za, 50 eh, proti, 49 sa zdržalo. A čo sa týka víz, my sme v tomto uznesení uviedli, že očakávame, že včas e, Európa zváži e, uľahčenie vízového styku, e, keď nastane to ten správny čas. Samozrejme, členské štáty musia rozhodnúť o tom, kedy a či začne dialog a samozrejme musí to byť schválené jednomyselne, ale my, čo sa týka nášho stanoviska v uznesení, sme sa vyjadrili jednoznačne. Kolegovia, 12 rečníkov mám prihlásených a ak každý dodrží dve minúty, tak nám ostane 25 minút e, na otázky a potom dáme pánovi premiérovi 15 minút na odpovede. Môže to takto byť, e, že dám slovo všetkým kolegom a vy sa potom rozhodnete, na ktoré vyjadrenia chcete zareagovať. Takže začneme s vedúcou delegácie pre e, tento región Sajatkari, vedúcim delegácie, pardon. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán premiér, vážený minister zahraničných vecí, podpredseda vlády. Naozaj som veľmi, veľmi rád, že v mene mojej delegácie a kolegov v tomto parlamente vás môžem privítať dnes tu medzi nami. Je jasné, že keď sme sa stretli poprvýkrát, tak nikto nemohol vtedy vedieť, že sa Arménsko ubere konkrétne touto cestou. A určite z pohľadu EÚ je to niečo, čo srdečne vítame. Predovšetkým kvôli tomu, že vysiela sa tým odkaz nádeje a príležitosti. Príležitosti, ktorá je podporená vôľou vášho ľudu a ktorá bola nedávno preukázaná e, volebnými výsledkami. E, chcel by som sa poďakovať kolegov pod vedením Heidi Hautela, za ich e, e, aktivity pri e, volebnom procese, ktoré nám umožnili, že s veľkou dôverou vám môžeme poblahoželať k zvoleniu do funkcie a že môžeme mať silné stanoviska, môžeme naďalej budovať na vzťahoch, ktoré momentálne s vami máme. Mám dve či tri krátke pripomienky a po týchto úvodných slovách máme naozaj jedinečnú príležitosť, ako som povedal. A tá sa interne tá sa týka interne Arménska, tá sa týka regionálnych príležitostí a tá sa týka aj vzťahov samozrejme s Európskou úniou. E, môžem vás uistiť, pán premiér, e, v tom, že ako povedal pán predseda, je tu veľká väčšinová podpora tohto parlamentu, ktorý vyslal jasný signál sesterským inštitúciám, ktoré e, korektne takisto vyjadrili rovnakú podporu SEPA v EU inštitúciách ako aj v našich členských štátoch. Sme presvedčení o tom, že naše členské štáty e, postupia v procese, zabezpečia to, čo je potrebné a zabezpečia proces ratifikácie, ktorý je potrebný, tak aby sme mohli naďalej prehobovať naše vzťahy tak, ako si to želáme. Interne, a už som prečerpal môj čas, dobre, takže naozaj veľmi, veľmi rýchlo. Ďakujem pekne. Takže len jedna pripomienka k regionálnej situácie. Pán premiér, mali ste pravdu, že hranice sú uzatvorené, no hospodárske príležitosti a bezpečnosť Arménska jednoducho nedostávajú takú podporu, akú by chceli, aby arménska vláda zabez, aby, keby ľudia chceli, aby arménska vláda zabezpečila, aby sa posiahol do kraj, po krajvinných oblastiach. Európsky parlament na základe predchádzajúcich uznesení e, bude naďalej poskytovať svoju podporu. A to je všetko z mojej strany zatiaľ. Dobre, ďakujem pekne, Sajat Karim. A teraz zoznam rečníkov podľa politických skupín. Začneme s pánom Tekešom za EPP na dve minúty. Tlmočníci majú problém s mikrofónom, nemáme príjem signálu. Pán Tökeš, obávam sa, že je problém s vašim mikrofónom, napriek tomu, že svieti, ale tlmočníci nemôžu pracovať, e, evidentne nepočujú, takže možno... Ja viem, že svieti, ale to <laughs> nič neznamená môžete sa si povedať, že ste demokraciou a nie ste demokraciou. To je niečo podobné, nie? So, we are now Dobre, takže teraz by už to mohlo fungovať. Dobre, takže vítam pozitívny vývoj po decembrových parlamentných voľbách v roku 2018 a prečítal som si správu pozorovacej volebnej misie, tak ako ju predstavili, predstavila kolegyňa pani Heidi Hautala. A v tomto duchu moja krajina spolu s Európskou úniou podporuje arménskú proeurópsku budúcnosť a očakávame ďalšiu spoluprácu v tejto oblasti podporujeme reformné snahy krajiny, ktoré sú zásadné pre ďalšiu spoluprácu. Vzhľadom na to, že dochádza k politickému vývoju, som presvedčený o tom, že nastal čas na to, aby sme zvážili podporu otvorenia dialogu o uvoľnení vízového styku, e, ktorú, ktorú sme už poskytli susedom v Moldavsku a Gruzinsku. Ale aby sme mohli podporiť tento proces, e, je potrebné splniť dlhý zoznam kritérií, čo si vyžaduje to, aby ste vy, pán premiér, splnili záväzky, ktoré prijala vaša vláda. Želám vám v tom veľa úspechov a želá úspechov pri pokračujúcich snahách z vašej strany pri demokratizácii krajiny. Nech vám Boh žehná. Ďakujem pekne za SAD, Klen Moody. Ďakujem pekne. A vítajte, pán premiér, a ďakujem, že ste si našli čas a prišli ste vystúpiť aj do nášho výboru. Ja som bola súčasťou delegácie e, v Zakaukasku a bola som aj na pozorovateľskej volebnej misii, takže som veľmi rada, že mám príležitosť s vami hovoriť. Tri konkrétne veci by som chcela nastoliť. Ako ste vy na to upozornili, máte pred sebou dlhý zoznam vecí, ktoré potrebujete spraviť a priority, ktoré ste zdôraznili, hospodárske, k lepšie hospodárske e, výsledky pre arménsky ľud. To je samozrejme prvotná priorita, e, to, čo ste hovorili, rozvoj stredných vrstiev a podobne. Ale to dlho potrvá a e, v podstate musíte zvládať očakávania, riadiť nejaké očakávania v zmysle uznať uznania toho, že je potrebné trošku strpenia, aby ste vy mohli zrealizovať vo veľkej miere tieto reformy. Takže chcem sa opýtať, aké máte plány v tejto oblasti, ako budete profilovať e, ten e, rozvoj, ktorý nastane. Po druhé, komunikácia. Opäť hovorili ste o SEPA a plnení tejto dohody, ale komunikácia spôsobom, že to prinese niečo arménskému ľudu. A, mm, je tu tá podpora, ide o podporu arménskeho ľudu a to, čo cez túto dohodu sa dá dosiahnuť pre arménsky ľud. Takže chcel by som vedieť, akú máte, akú máte stratégiu komunikácie smerom k arménskému ľudu. A posledná vec, úloha žien a ja som si všimla, že vaša delegácia je skôr taká mužská a viem, poznám vynikajúce armenčanky, takže uh, ja by som ocenila, keby ste mi povedali niečo viac, čo plánujete spraviť preto, aby ste zapojili viac žien, arménskych žien do vyšších funkcií. A ešte raz ďakujem pekne za to, že ste prišli. Ďakujem pekne, Claire Moody, pán premiér. Funguje to tak teraz, že 20 dní máte pauzu. Všetci, ktorí sa chcú vyjadriť, sa vyjadria a potom na záver máte jednu veľkú odpoveď, to je lepšie. Takže medzi tým si užívajte Európsky parlament. Je to tu super. Teraz sa vyjadri za ALDE pán Austrevičius. Dve minúty, prosím. Ďakujem. Ja si spomínam na to, ako pristupujete k liberálom veľmi reštriktívne, ale budem sa držať času samozrejme. Mm, ja vás vítam, pán premiér, v našom parlamente. Veľmi radi sa porozprávame s každým partnerom, a najmä zo Južného Kaukazu. My sme si všimli e, tú pokojnú zmenu, ktorá nastala v Arménsku. Je to niečo veľmi špecifické, ehm, je to veľmi pozoruhodné v kontexte politických procesov v týchto štátoch vášho regiónu. Nie každý štát v regióne sa uberá touto cestou. E, samozrejme, ale ľudia majú určité očakávania o, o týchto zmien a je potrebné ich splniť. Došlo k veľmi škandalozným korupčným prípadom, rôzne zverejnenia o, o bývalých elitách, ktoré, ktoré kradnú štátne majetky neuveriteľným spôsobom. Čo očakávate od e, trestných stíhaní, ktoré sa už konajú, ktoré už prebiehajú e, voči týmto ľuďom, ktorí boli zapletení do korupčných prípadov? A moja druhá otázka sa týka geopolitickej situácie. Vy ste povedali správne, že Arménsko je na kryžovatke E, západu, východu, severu a juhu. Ako by ste popísali súčasný stav vzťahov s Ruskom? E, myslím si, že Rusko veľmi pozorne sleduje, čo sa deje v Arménsku. Mohli by ste prosím sa vyjadriť aj e, k hybridným hrozbám a o dezinformačných propagandách, ktoré ktoré sa využívajú aj proti vašej krajine, keď sa tam dejú nejaké nádejné politické zmeny? Ďakujem, Rebeka Harm za zelených. Ďakujem, pán premiér. Ja som navštívila vašu krajinu hneď po e, sametovej revolúcii. Bolo to pre mňa veľkým potešením. A potom som tam bola počas predčasných volieb Všetci kolegovia z delegácie súhlasia s dojmom, že tieto voľby eh, boli očakávané s obrovským entuziasmom a s veľkou nádejou v arménskej spoločnosti. Gratulujeme vám k tomu, čo ste dosiahli, ale zároveň pozorujeme, že nadšenie a očakávania sú teraz na vašich pleciach na pleciach vašej vlády. A ja chcem pochopiť lepšie, aké konkrétne opatrenia plánujete okrem dohody a ratifikácie SEPA. Čo môže urobiť e, Európa, aby podporila lepší rozvoj a hospodársky rast v Arménsku? a chcem vedieť, ako riešite reakciu Gazpromu. Gazprom zvýšil ceny plynu hneď potom, ako ste uspeli vo voľbách. Ďakujem. Ďakujem. Pán Vali. Pán predseda, ďakujem. E, pán premiér, ja prečítam text e, za Fabia Castalda Massima, ktorý nemohol prísť. V taliančine to budem prednášať, takže prosím, nasadte si slúchadlá. Pán premiér, prežívame veľmi pozitívne obdobie vo vzťahu medzi EÚ a Armánskom. Ukázala to aj nedávna návšteva pána Hána v Jerevane. Takisto ambasador Svitavský ta, sa takto vyjadril a v júli na plenárke bol, e, bola schválená globálna dohoda o posilnenom partnerstve Konali sa partnerské, pardon, parlamentné voľby ehm, s vyšším ehm, stupňom transparentnosti v súlade s medzinárodnými kritériami a to je pozitívne. Je to symbol nových vzťahov medzi Arménskou ehm, republikou a EÚ. Arménsko je pre nás veľmi dôležitý partner. Pokiaľ ide o partnerskú dohodu, chcem sa spýtať, ako si predstavujete jej implementáciu konkrétne. Už tu máme pozitívne signály, ale chcem poznať konkrétne váš názor aj vzhľadom na to, čo povedal ambasádor EÚ, ktorý hovoril o možnosti navýšenia finančných prostriedkov. A druhá otázka sa týka Náhorného Karabachu. Nedávno som si prečítal e, oznámenie predsedov skupiny Minsk e, a čo si želáte od plánovaného stretnutia a vzhľadom na pozitívne signály, ktoré prichádzajú. Môžeme očakávať nejaké dôležité nové správy. Pán premiér, ďakujem ešte raz a želám úspechy v práci. V posledných rokoch sa veľa v Arménsku už udialo, ale ešte ostáva veľa práce. Vy máte ambiciózny program a my vás budeme podporovať neustále. Ďakujem. Ďakujem. A teraz za EPP pán Štetina. Ďakujem, pane predseda. Ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, poprosím vás, dajte si sluchadla. Pán premiér, vítam vás medzi nami. Vy ste zmienili udalosti, ktoré u vás nastali a ja by som rád ocenil politickú kultúru arménskeho národa prevrat bol zrealizovaný naozaj veľmi civilizovaným spôsobom. A som veľmi rád, že e, táto zmena v Arménsku sa nazýva aj e, zamatovou revolúciou, Velvet e, Revolution, alebo parchetná revolúcia po rusky. Ja som Čech a e, veľmi ma teší, že ste prevzali tento názov e, našej e, zamatovej revolúcie. Vy ste takisto hovorili o náhor náhornom Karabachu, pán premiér. Chcem povedať, že to boli práve Arméni, Arméni z výboru Arcach, ktorí zahajili rozpad Sovietskeho zväzu. A okrem toho to boli práve títo predstavitelia komitetu Arcach, ktorí už v roku 1988 prišli do Československa a položili kvety na miesto, kde sa upálil na protest proti sovietskej okupácii náš národný hrdina Jan Palach. Mm, veľmi statočný človek. E, títo sovietskí občania boli veľmi odvážni, pretože už v roku 1988 sa vyjadrili jasne k okupácii. A moja otázka sa týka teda práve náhorného Charaba, Karabachu. A ja sa pýtam, prečo Arménsko ešte neuznalo náhorný Karabach. Ďakujem. Thank you, colleague. We have six more speakers on the list. Ďakujem. Máme ešte šiestich rečníkov na zozname. Zoznam je uzavretý. Ana Gomeš, nech sa páči. Pán premiér, ďakujem. E, chcem vás privítať a vítam revolúciu, ktorej ste protagonistom. Portugalsko, moja krajina, má spojenie s Arménskom, pretože jeden veľmi dôležitý Armenčan Pán Kalosko Benken bol veľmi dôležitým diateľom v mojej krajine. Ja uh, zdieľam mnohé veci, čo ste povedali. A eh, takisto sa chcem vyjadriť k, tej, k tým korupčným škandálom. Myslím si, že by ste mali požiadať o podporu z projektu UNICRI. Je to inštitút OSN, ktorý funguje tu v Bruseli a ktorý pomáha vládam, ako napríklad e, tá vaša, e, vládam, ktoré sa snažia získať späť peniaze, ktoré ukradli skorumpované osoby. E, tento inštitút OSN pomohol už mnohým krajinám od roku 2003, mnohým protagonistom arabskej jary a mohol by pomôcť aj vám. Moja otázka. E, pravdepodobne máte asi veľmi nebezpečnú jadrovú elektráreň v Arménsku. EÚ sa snažila viackrát vyradiť z prevádzky túto jadrovú elektráreň bezpečným spôsobom, respektíve ju nahradiť. A chcem sa spýtať, či máte nejaký plán na diversifikáciu zdrojov energie, aby ste sa mohli okrem iného aj vyhnúť vydieraniu zo strany Gazpromu. Ehm, bolo by to v prospech vášho národa a celého regiónu. Anna Fotiga za EKR, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Prám, pán premiér. Ehm, vítame vás v AFETE. My monitorujeme situáciu vo vašej krajine s veľkým záujom, záujmom. Ja by som chcem vedieť, ako je to s ruskými hrozbami, ako ovplyvňujú Arménsko. Ja e, neočakávam od vás nejaké dlhé prejavy, ale chcem vedieť, či sa niečo zmenilo v tomto ohľade. A takisto e, by som chcela niečo vedieť o tom, ako vnímate vzťahy s Tureckom. Teraz Barbara Lochbíler za zelených. Ďakujem, pán predseda, vítam vás, pán premiér. Vy ste povedali, že zahraničná politika sa nezmení. Chcem sa ale vrátiť e, k jednej otázke zahraničnej politiky. Je potrebné posilniť e, multilaterálnu spoločnosť a právny štát a bolo by dobré e, takisto keby vaša vláda posilnila medzinárodné právo, medzinárodnú spravodlivosť. Boli by ste ochotní ratifikovať napríklad rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu? Je tam klauzula v partnerskej dohode o tomto Medzinárodnom trestnom súde. Ďakujem. Ďalší rečník je Helmut Scholz. Ďakujem, pán predseda. Eh, srdečne vítam pána premiéra. Vy ste eh, predtým hovorili o eh, demokratických zmenách vo vašej krajine, o sociálnych aspektoch, o mm, tom, čo sa robí proti chudobe. No a mohli by ste konkrétne povedať niečo k tomu, aké konkrétne hospodárske kroky by ste teraz urobili v ďalších mesiacoch a rokoch, aby ste prekonali mm, chudobu, pretože tá tiež prispieva e, ku korupcii a vyplýva z korupcie. E, sektor malých a stredných e, podnikov alebo poľnohospodárstvo v Arménsku by sa určite mali posilniť. Ďakujem. Michal Galer ako ďalší rečník. Ďakujem, pán premiér. Ďakujeme a vítame vás. Všetci vám želáme úspechy, pretože vás čakajú náročné úlohy. Dohoda, ktorú sme s vami uzavreli, predpokladá, že budete v Eurázijskej colnej únii. A ja mám otázku. Colná únia s Ruskom znamená, že všetky tovary, ktoré vyvážate do Ruska, sú oslobodené od cla? Je to aspoň nejaký voľný trh, spojený trh, táto colná únia? Takže to je jedna otázka. A ďalšia otázka. My tu hovoríme veľa o politických aspektoch ako právny štát a tak ďalej. A to je dôležité pre každú krajinu, ktorá je v období tranzície ale vy ste optimista, ale ja mám určité pochybnosti, keď počujem, že už neexistuje systémová korupcia v Arménsku. No už bodaj by to tak bolo. Možno už ďalší ľudia čakajú v rade na no, to, aby využili príležitosti. Ja mám veľké pochybnosti, že už neexistuje pokušenie korupcie. A preto sa pýtam, e, my máme veľa skúseností um, s takýmito krajinami v prechode. Pomáhame im často a chcem vedieť, čo by ste od nás potrebovali. Akú podporu uh, v reforme justície napríklad, alebo um, chcete robiť reformu verejného obstarávania, colnej správy alebo uh, generálnej prokuratúry. Tieto štruktúry sú zdedené z predchádzajúcich čias využívali ich predchádzajúce vlády tým spôsobom, ako ich využívali. A preto ja sa pýtam, čo chcete urobiť vy, kde vnímate to hlavné ťažisko, čo je pre vás priorita v spolupráci s EÚ. Ďakujem. Thank you, colleagues. If I've got it right, I have one more request. Ďakujem. Ešte Haudi Heitel na záver. Prepašte, že Charles Tenok sa prihlásil neskoro. Prišli ste neskoro. Pozrite sa. Už máme len pár dní a príde 29. marec, takže by sme voči britským kolegom mali byť ústretoví. Hadi Hautala, ďakujem. Pán predseda, vážený pán premiér, skutočne veľký rozdiel medzi tými dvomi pozorovateľskými misiami pri voľbách 2. apríla 2017 a potom 9. decembra 2018. Skutočne sa to nedá ani popísať, aký je tam obrovský rozdiel medzi spôsobom, akým prebiehali tieto dvoje voľby. A chcela by som rýchlo prejsť zásadnej veci. Teraz máte dostatočnú väčšinu v parlamente a mohli by ste to svižne prejsť k volebnej reforme, ktorá bola odporúčená a ktorá už bola aj predložená, ale tesne pred voľbami dramatickým spôsobom to celé stroskotalo. Takže tých 13 e, zoznam otvorených e, obvodných e, zoznamov tie odstránite, taktiež 30-percentnú kvotu e, v súvislosti s pohlavím. Máte taktiež dostatočnú opozíciu v parlamente, teraz keď máte takúto veľkú väčšinu? Ďakujeme Heidi. Ďakujeme za tú tvoju dobrú prácu, ktorú si odvedla na pozorovateľskej misii v Arménsku a na záver Čelstanok. Áno, ďakujem vám predseda, ale možno to nebude 29. marec, možno neskôr, možno to predlžia. Najprv chcem pogratulovať pánu Pašanianovi, premiérovi, za tú skutočnú demokraciu, ktorú ste podľa mňa zaviedli u vás v kraj, mojej Božej krajine, s ktorou máme priateľské vzťahy už dlhé roky. Ja som bol členom skupiny priateľov Arménska za predchádzajúceho parlamentného mandátu a skutočne som patril k tým, ktorí obhajovali tento silný vzťah, aj napriek tomu, že ste odišli z DCFTA, keď ste e, vstup, podpísali e, asociačnú dohodu s EÚ. E Máme silné vzťahy aj s Baku, s Azerbajdžanom, ale teraz vlastne položiť jednu dôležitú otázku. Čo tá uzavretá hranica s Tureckom? Je tam nejaká šanca, že by sa to podarilo vyriešiť? Je to veľmi neferová situácia, kde Turecko naďalej tam udržiava uzavretú hranicu, keďže má určité vzťahy s Azerbajdžanom. Ja som nedávno bol na večeri s novým gruzinským prezidentom. Tradične tie vzťahy tam boli vždy trochu ošemetné, čo sa týka práv arménskej menšiny v Gruzinsku. Ich prezident bol u vás na politickej alebo na štátnej návšteve, možno sa tam dosiahol nejaký pokrok. No a ešte ďalšia fascinujúca vec. E, USA e, sa stiahli z JCPOA, e teraz nukleárne dohody s Iránom, majú veľmi silnú líniu. No a vy ste krajina, ktorá má s nimi pozemnú hranicu, ste s nimi spojení na pozemnej úrovni. Aké sú vzťahy, vaše vzťahy s Iránom a aký dopad malo toto na vaše vzťahy, keďže máte veľkú diasporu v USA, no a Trump má teda určitú líniu, že je proti tejto jadrovej dohode. Takže len toľko odo mňa. Ďakujem kolegovia, pán premiér. Viac než 12 kolegov sa prihlásilo slovo a teraz vy môžete zodpovedať tieto otázky. Máte na to 15 minút a potom my budeme musieť hlasovať. Ďakujem, pán predseda. Vážení poslanci výboru pre zahraničné záležitosti, ďakujem za vaše poznámky. Pokúsim sa plne zodpovedať vaše otázky. Ja sa, ja tieto otázky rozdelím do trich, troch skupín týkajúce sa teda interných procesov v Arménsku. Prvá skupina, ako som už povedal, som si istý, že demokracia v Arménsku už je nezvratná, ale teraz musíme demokraciu posilniť, tak aby bola aj inštitucionálne silná a samozrejme, že je veľmi dôležité naďalej pokračovať v našej reforme volebných systémov Takto budeme postupovať a je veľmi dôležité spolupracovať s EÚ účinnejšie. A veľmi rád vidím ochotu EÚ podporovať Arménsko v našej reformnej agende. Rád by som úprimne a priamo zdôraznil, že chceme plne implementovať dohodu SEPA, pretože táto úplne zapadá do našej súčasnej vnútropolitickej agendy, do našich ašpirácií. Čo sa týka antikorupčných aktivít, tak tu by som mal povedať, že tento bod je pre nás veľmi dôležitý, lebo Musíme nastoliť právny štát v Arménsku a to nebude možné bez boja proti korupcii. Momentálne máme mnohý, mnohé trestné konania proti bývalým vysokým úradníkom a tieto prípady budú pokračovať, alebo tieto konania a súdy musia rozhodnúť o tom, ako postupovať. Teda toto závisí od súdov. Oni musia rozhodnúť o osude týchto ľudí, ale je veľmi dôležité povedať, že náš justičný systém musí byť nezávislé, nezávislý a preto od začiatku naša vláda a jej osobne sme odmietali pokračovať v zavedenej praxi rozhodovania na úrovni vlády, miesto na úrovni súdov. No a teraz, aby som bol úprimný, nie som si 100% istý nezávislosťou arménskych súdov, lebo si nesom istý, že predchádzajúca vláda, oligarchia, povedzme, či ponechala v platnosti nástroje, ktoré má dispozícii súd. Ale toto neznamená, že budeme zasahovať do záležitosti súdov. Znamená to, že sme odhodlaní vykonať skutočné reformy, tak aby náš justičný systém bol slobodný a nezávislý. Taktiež tu zaznela otázka ohľadom znovu nadobudnutia ukradnutých aktív alebo odsuzených aktív. Toto je pre nás veľmi dôležité a my sa spoliehame na Európsku úniu a jej podporu v tejto téme. Dúfame, že sa nám podarí vytvoriť účinnú spoluprácu s EÚ. A taktiež je dôležité napríklad to, že OBSE navrhla podporiť arménskú vládu pri získaní späť odsúzených aktív. Taktiež budeme spolupracovať s európskymi partnermi. Čo sa týka konfliktu na Náhornom Karabachu, viete, že tu je dôležité povedať, že neexistuje vojenské riešenie pre tento konflikt. Musíme vytvoriť dobrú, dobrý kontext pre mierové riešenie. Už od začiatku na tom naša vláda pracuje. A viete, že je veľmi dôležité vytvoriť riadny kontext pre takéto riešenie. No a v septembri v našom parlamente zaznelo bezprecedentné vyhlásenie, ktoré hovorilo, že akékoľvek riešenie Nahorného Karabachu by malo byť priateľné pre arménsky ľud, pre náhorno-karabašský ľud, aj azerbajdžanský ľud. Aby som bol úprimný, tak toto vyhlásenie bolo bezprecedentné, predniesol ho arménsky premiér a bolo by teda bezprecedentné v porovnaní s obdobím za minulého 2,5 roka. A ja som dúfal, že po tomto vyhlásení príde podobné vyhlásenie aj zo strany azerbajdžanského prezidenta, ale bohužiaľ sa to nestalo. Naopak, neustále počúvame od Azerbajdžánu, že konflikt na národnom, náhornom Karabachu využijú, e, pardon, vyriešia použitím sily a nebudú brať do úvahy práva a záujmy miestnych ľudí a taktiež Arménov ja si myslím, že v tejto situácii je ťažké si predstaviť, že by sme mali byť schopní vyriešiť tento konflikt v blízkej budúcnosti. Aby sme ho vyriešili, tak Azerbajdžan musí byť v stave diskutovať s nami ale situácia je taká, pardon, situácia momentálne taká nie je. Čo je dôležité? To je forma negociačného procesu. Viete, že na medzinárodnej úrovni sa všeobecne uznáva, že konflikt na Náhornom Karabachu má tri strany. Azerbajdžan, Náhorný Karabach a Arménsko. A na medzinárodnej úrovni v roku 1994 na samite OBSE v Budapešti toto bolo uznané, ale fakticky nie teraz, ale v podstate až doteraz sme mali len dve strany za negociačným stolom, za rokovacím stolom a bohužiaľ Arménsko a Azerbajdžán rokovali bez Nahorného Karabachu. Ale predchádzajúci arménsky lídry si mysleli, že môžu zastupovať aj Náhorný Karabach. Ja nesom z Náhorného Karabachu, ja som premiér Arménska. Nesom Náhorný karabašský premiér pretože tam miestny ľud nevolí v arménskych voľbách, nie sú arménskymi občanmi. Takže ja nemôžem rokovať, ja môžem rokovať v mene Arménskej republiky, ale nemôžem rokovať v mene Nahorného Karabachu. Druhý krok by bol taký, že je treba vytvoriť riadný formát pre rokovania, ktorý by nás priviedol k zásadným rokovaniam. Chcem zopakovať, že toto nebude možné bez zapojenia na Horného Karabachu do rokovacieho procesu. Čo sa týka Ruska, tak dobrá správa je tá, že Európska únia neukladá žiadne geopolitické podmienky do vzťahu s Arménskom. Pretože naša agenda spolupráce s EÚ je plne reformná. Je popísaná v dohode SEPA a my plne túto reformnú agendu budeme implementovať. Samozrejme, čo sa týka nášho vzťahu s Ruskom, tak ten je pre nás veľmi dôležitý. Naďalej sme strategickými partnermi a veľká časť našej spolupráce súvisí s Eurázijskou hospodárskou úniou a s bezpečnostnou agendou. No ale ja si nemyslím, že sú tam nejaké aspekty, ktoré by si protirečili s našou agendou spolupráce s EÚ. A čo sa týka týchto dvoch vzťahov, tak my sme transparentní a je veľmi dôležité zopakovať, že tu neexistuje žiadne spiknutie voči Rusku v našom vzťahu s EÚ, ani naopak. Nie je žiadne spiknutie proti EÚ v rámci spolupráce a v rámci vzťahu s Ruskom. Samozrejme, spolupráca v oblasti energetiky je veľmi dôležitá. My budeme rozvíjať naše vzťahy s Ruskom aj s Iránom, pretože ako viete, spolupracujeme v oblasti energetiky aj s Iránom budeme rozvíjať ďalej naše vzťahy. Ja som nedávno navštívil Irán a diskutovali sme o príležitostiach pre ďalší rozvoj našej spolupráce v oblasti energetiky. To the uh, concrete steps. You know, our, uh... Čo sa týka konkrétnych krokov, no viete, že naša ideológia je rovnaká. Čo sa týka politických a hospodárskych zmien. Aká bola hlavná ideológia našich politických zmien? Išlo o to, aby sme vyzvali ľudí k tomu, aby spravili konkrétne kroky a aby sa rozhodli o svojej vlastnej budúcnosti. A čo sa týka hospodárskych zmien a hospodárskej revolúcie, chceme vyzývať našich ľudí k tomu, aby vykonávali hospodárskú činnosť. Je to dôležité, pretože pred revolúciou sme mali monopoly a oligarchie, oligarchov, ktorí obmedzovali príležitosti hospodárskej činnosti. A teraz sme otvorili priestor a teraz vytvoríme rovnaké podmienky pre všetkých. To je veľmi dôležité. Zreformujeme e, daňový zákon a budeme podporovať malých a stredných podnikateľov a vytvoríme nový priestor na podnikanie v našom hospodárstve, tzv. mikro podnikanie a oslobodíme týchto ľudí, oslobodíme ich od dane pri mikropodnikaní a zjednodušíme reglementačný rámec na to, aby e, sme spravili investičné prostredie príťažlivejším pre zahraničných investorov. To je veľmi dôležité. vybudujeme našu infraštruktúru a tak ďalej. Čas eh, mi vypršal, takže eh, k tomuto všetkému je samozrejme veľmi dôležité mať podporu, technickú a finančnú podporu Európskej únie a poradenskú podporu aby naša demokracia silnela po inštitucionálnej, hospodárskej, politickej stránke. Ale ja nepochybujem o tom, že demokracia a právny štát v Arménsku sú nezvratné. Nie je žiadna, žiadna možnosť preto, aby sme sa vrátili späť k systému, ktorý bol skorumpovaný. Ďakujem pekne. Prime Minister Pashinyan, let me thank you. Ďakujem pekne. Pán premiér, dovolte, aby som vám poďakovala mne všetkých kolegov. Toto bolo veľmi hodnotná výmena názorov. Prajem nielen vám, ale aj celej vašej vláde. E, veľa úspechov a plodné stretnutia v Bruseli. Ďakujem pekne. Chceli by sme pokračovať v našom rokovaní. Poprosím arménskú delegáciu, aby láskavo eh, opustila túto sálu. Vonku sú priestory, kde je možné robiť interviu a ich viac ako dosť. So, ladies and gentlemen, I... Takže dámy a páni, chcel by som pokračovať a prejsť na hlasovanie, ale nemôžem s tým začať, kým sa všetci neusadíte. You either leave a room or Takže buď opustíte miestnosť, alebo sa usaďte. Je to veľmi jednoduché, sú len dve možnosti. Buď sa posadíte, alebo odídete. So we obviously still have a number of friends of our... Evidentne sú tu ešte arménsky priatelia, ktorí stále pomaly opúšťajú miestnosť. So, we continue. Takže pokračujeme v našom rokovaní, bod 7. Uznanie, odporúčanie Rady komisiu podpredsedia, komisie Vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci o bezpečnostnej politike rozsahu a mandátu EU Vysokej predstaviteľky. Spravodajcom je Hilda Weitmans, ktorá tu nie je. Môžem poprosiť kolegov z EPP, aby ukončili interné diskusie naozaj príliš neskoro. Tak čo nak začíname už hlasovať. Takže Hilda Waldmans tu nie je, takže môžem rovno prejsť na hlasovanie. Nejaké pripomienky z vašej strany? Nie. Takže začíname. Pozmenujúci návrh 22. Prepačte kolegovia. Nina Giel. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som očakávala, že tu bude spravodajca e, keďže tu nie, ja by som ako tieňová chcela povedať, že mám ústny pozmaňujúci návrh, ktorý je k dispozícii a ja poprosím vás, keď sa dostaneme k bodu M, aby ste mi udelili slovo, aby som mohla predstaviť ústny pozmaňujúci návrh. Ďakujem pekne. Nina A... Ďakujem, Nina Určite, tak učiním. Kolegovia, sú ešte nejakí vzrušení, neviem, čo sa tu deje. Možno, že by sme si naozaj už mohli sadnúť a začať hlasovať. Takže pozmenujúci návrh 22 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 23 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 25 za, proti, zdržali sa, schválení. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh 36 za, proti, zdržali sa. Preveríme. Pozmeňujúci návrh 36, hlasujeme elektronicky teraz. Dvaja kolegovia nám ešte chýbajú. Dvaja kolegovia nechcú hlasovať. Konec hlasovania. Schválený. 29 proti 21. 37 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 38 za, proti, zdržali sa schválení. 39 za, proti, zdržali sa schválení. 40 odpadá, 41 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 42 za, proti, zdržali sa schválení, 43. Overujeme 42, dobre, hlasujme. Prepačte, za EPP nemáme nikdy dosť kolegov z EPP, ale momentálne máme dvoch navyše. Takže môžete si to vyriešiť. Dobre, takže koniec hlasovania. Schválený 29 proti 6, na, 29 na 16. 43 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, schválený. 49 za, proti, zdržali sa, schválený. 50 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 51 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 52 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 53 za, proti, zdržali sa schválení, 54 za, proti, zdržali sa schválení, 55 za, proti, zdržali sa schválení, 56 za, proti, zdržali sa schválení, 58 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 59 za, proti, zdržali sa schválení. 60 za, proti, zdržali sa schválení. 61 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 63 za, 62 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 63 za, proti, zdržali sa schválení. 64 za, proti, zdržali sa schválení. 65 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 67 za, proti, zdržali sa. Overíme 67, hlasujme. 67. Koniec hlasovania. Zamietnutý. 68 za, proti, zažali sa, schválený. 69 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 70 odpadá, kompromis 4 za, proti, zdržali sa schválení. 50, 72 za, proti, zdržali sa. Overujeme 72 teraz. Koniec hlasovania. Zamietnutý. 73 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 74 za, proti, zdržali sa. Overujeme 74 teraz. Pán Jurek. Koniec. A zamietnutý, jednoznačne zamietnutý. A teraz 78 čas pre Ninu. Poprosíme o mikrofón. Ďakujem pekne, pán predseda. Asi viete, že minulý týždeň Eamon Gilmore bol menovaný radou ako nový vysoký speciali- eh, predstaviteľ za ľudské práva. Závery rady z 28. februára rozširujú mandát EÚ z ľudských práv aj na medzinárodné humanitárne právo a medzinárodnú trestnoprávnu spravodlivosť. Vzhľadom na tento vývoj by som chcela pozmeniť môj pôvodný pozmenujúci návrh 78. Ústny pozmenujúci návrh bol distribuovaný. Kolegovia ho majú pred sebou, ak nie, tak to môžem prečítať. Ak to máme pred sebou, môžeme o tom hlasovať, pán predseda? Ďakujem. Ja si myslím, že toto je vynikajúci ústny pozmenujúci návrh, takže kto je za? E, Nina Gil, pozmeňujúci návrh za, proti, dobre, super, schválený. Teraz prechádzame na 81 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Overujeme 81, hlasujme prvá časť. Koniec. Schválený. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 82 za, proti, zamietnutý. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, schválený. 88 za, proti, zdržali sa. Overujeme 88, hlasujme. It's closed. Konec hlasovania. Schválený. 89 za, proti, zdržali sa. Overujeme aj 89 hlasuje. Closed. Koniec. Schválený. 90 za, proti zdržali sa schválení, 91 za, proti zdržali sa schválení, kompromis 5 za, proti zdržali sa schválení, 96 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 97 za, proti, zdržali sa. Overujme 97, hlasujme. Koniec. Schválený. 98 za, proti, zdržali sa. Overujeme 98 teraz. Koniec Zamietnutý. 99, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa. Schválený, druhá časť za, proti, zdržali sa. Zamietnutá. 100 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý. Odseky preambule 8 za, proti zdržali sa schválený, 10 za, proti zdržali sa zamietnutý, 9 za, proti zdržali sa schválený, 11 za, proti zdržali sa schválení, 12 za, proti zdržali sa zamietnutí, 13 za, proti zdržali sa zamietnutí, 13, overujeme 13, hlasujme. 13 Dalunde. Koniec. Zamietnutý. 14 za, proti zdržali sa schválení, 15 za, proti zdržali sa schválení, zamietnutý 16 za, proti zdržali sa schválení, 17 za, proti zdržali sa schválení, 18 za, proti zdržali sa schválení, 19 za, proti zdržali sa schválení, 20 za, proti zdržali sa zamietnutí. Overujeme? Dobre, 20 hlasujeme. Why are there always three colleagues missing now? Prečo nám zrazu traja chýbajú? A EPP má jedného navyše momentálne, pri jedného priveľa. Konec hlasovania. Zamietnutý čas 41 proti 10. To bol zmysluplný hlas naozaj. 21 za, proti, zdržali sa, za, schválený, pardon. Citácie 1 za, proti, zdržali sa, schválený 2 za, proti, zdržali sa, za, schválený 3 za, proti, zdržali sa, schválený 4 za, proti, zdržali sa, 4 preverme, hlasujme. Koniec. Schválený. 5 za, proti, zdržali sa schválení, 6 za, proti, zdržali sa. Overujeme 6, hlasujme. Koniec schválený. A číslo 7 za, proti, zdržali sa. Overujeme sedmičku. Koniec schválený. Takže elektronické hlasovanie návrhu odporúčania v znení pozmenujúcich návrhov. Záverečné hlasovanie hlasujme teraz. Koniec. Schválený 50 za a traja sa zdržali hlasovania, takže to je dobre. A teraz prechádzame na bod 8 Protokol dohody, ktorým sa vytvára pridruženie medzi európskymi spoločnosťami a ich členskými štátmi na strane izraelským štátom na strane druhej na účely zohľadne pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii. Spravodajca Kristian Dambreda, naozaj sa chcete ujať slova? Ak nie, tak môžeme okamžite prejsť na hlasovanie. Len elektronické hlasovanie návrhu odporúčania. Kto je za? Hlasujme. Koniec. Schválené 47 za, jeden proti. Kolegovia, tým končí časť AFET nášho rokovania. Pripomínam, že ďalší bod programu je spoločné rokovanie s výborom pre rozvoj podľa článku 55 zredenie nástroj Žiadam všetkých členov AFETu, aby ostali v miestnosti a pridajú sa k nám kolegovia z DV. Dovolte pripomenúť, že toto je mimoriadne rokovanie AFETu, ktoré sa bude konať zajtra od 17. do 18. E, in camera je to výmena názorov s EAS a komisiou o situácii priamo v, v teréne v Albánsku. Ďalšie zasadnutie AFETu je naplánované na 18. marca. Skôr ako ukončím túto časť nášho rokovania v rámci AFET, mám ešte bod rôzne. Ak má niekto niečo do rôzneho,